Sehr geehrte Damen und Herren. Vážne dámy, vážení páni, pekné dobré ráno. Úvodom eh, druhého eh, dňa práce nášho výbora. Chcel by som sa uspravedlniť aj pána predsedu, aj sebe. Nemôžem, bude, bohužiaľ nebudem môcť sa zúčastniť tohto rokovania Nemám ani čo povedať zo stretnutia koordinátorov, pretože e, toto stretnutie sa bude konať iba dnes. A to znamená, že pôjdeme ďalej podľa programu a v mene nášho výboru by som e, chcel čo najsrdečnejšie e, uvítať e, nášho hostia. Od 1. januára írske predsedníctvo sa oficiálne e, ujalo predsedníctvo vo svojej práce. Chcel by som e, e, privítať pána Šetera, ministra spravodlivosti, rovnosti a obrany. Chcel by som taktiež e, uvítať všetkých spolupracovníkov pána ministra a dnes popoludne budeme mať ďalšiu možnosť pokračovať v našej diskusii s predstaviteľmi predsedníctva, s pánom ministrom Brutonom po obede nám priblíži program írskeho predsedníctva. Teraz slovo má pán e, minister Šeter. Ďakujem veľmi pekne, vážna pani predsednička, za túto možnosť priblížiť vám priority írskeho predsedníctva v oblasti spravodlivosti a vnútra. E, toto už je 7. predsedníctva Írska. E, je to e, zároveň 40. výročie vstupu do äh, e dort, e, To, mm, je to v súlade s e, mm, súčasnou zmluvnou štruktúrou, ktorá rata s väčšou úlohou parlamentu. Teším sa na spoluprácu s parlamentom v našich občanov s tým, aby sme mohli uh, presadzovať e, našu agendu. Naša spoločná oblasť zodpovednosti je veľmi rozsiahla, zahrňa viaceré otázky, ktoré majú zásadný význam pre viac ako 500 miliónov obyvateľov Európskej únie. To sú otázky, ktoré súvisia s ich bezpečnosťou, e, e, právami a slobody a je to základom spolupráce Európskej únie. Je to prvé írske predsedníctvo E, ktoré mm, sa realizujú v rámci procesu TRIE. Budeme pokračovať e, v realizácii programu TRIE, ktorá bola odsohlasená s e, Litvou a Greckom našimi partnermi v rámci TRIE. Určite viete, že hlavnými cieľmi TRIE počas nasledujúcich 18 mesiacov je posilnenie kapacity únie, aby sme mohli reagovať na súčasné ekonomické, sociálne a politické problémy. Írske predsedníctvo sa realizujú v čase, keď e, Eh, už vidíme určité záverečné cieľe. Program 3 by sa mal uzavrieť na konci eh, tohto legislatívneho obdobia a okrem eh, toho je tu aj 5-ročné obdobie štokholmského programu a to obdobie sa končí koncom roku 2014. To znamená, že máme pred sebou jednak výzvy, ale aj príležitosti. Výzvy v období hospodárskych ťažkosti nás vol, e, nutia pracovať e, e, e, v duchu spolupráce, aby sme sa zhostili všetkých úloh. Máme príležitosti preukázať, e, že európske inštitúcie sú schopné si poradiť s týmito výzvami a majú spoločný cieľ posilniť úniu e, e, v prospech všetkých občanov. E, dúfam, že naše predsedníctvo dokáže e, e vytvoriť e, silnú dynamiku, aby sme naplnili tieto E, e, vznešené cieľe. Samozrejme, v súčasnosti e, viacerých Európanov predovšetkým zaujíma hospodárska stabilita a zabezpečenie hospodárskeho rastu. Neprekvapí nás, že ústrednou témou nášho predsedníctva je stabilita, pracovné miesta a hospodársky rast. Ekonomické a sociálne dôsledky súčasnej situácie znamenajú veľmi vysokú úroveň nezamestnanosti a utrpenie pre viacerých obyvateľov Európskej únie. Zároveň to e, preukazuje, nakoľko úzko sú previazané naše hospodárstva a poukazuje na všetky prínosy spoločných riešení spoločných problémov, ktorým čelíme. Predsedníctvo sa domnieva, že e, táto dynamika e, pre reakciu sa musí hľadať v našich silných stránkach a hodnotách a našom rozhodovaní. To znamená, že úloha e, vrátenia nášho hospodárstva do e, silnej situácie, ktorá bude e, znamenať pracovné miesta a hospodársky rast, bude našou hlavnou prioritou. V tejto súvislosti sa domnievam, že je dôležité si uvedomiť, že priority, ktoré máme v oblasti spravodlivosti a vnútra, spočívajú v tom, že treba podporiť hospodársky rast a predovšetkým pomôcť vytváraniu pracovných miest v celej Európskej únii. V tejto súvislosti E, program Spravodlivosť pre hospodársky rast poukazuje na takú politiku a práve títo opatrenia zhrňajú aj naše priority. Predsedníctvo podporuje koncepciu Spravodlivosť na účely rastu a budeme sa snažiť e, podporiť títo legislatívne opatrenia, ktoré môžu čo najlepšie prispieť k hospodárskemu rastu a pracovným miestam, vytváraniu pracovných miest. Ide o príkaz na e, zadržanie účtu e, e, legislatív v oblasti insolventnosti s tým, aby sme lepšie zabezpečili realizáciu balíčka ochrany mm, veriteľov dlžníkov. A teraz by som sa chcel sa venovať konkrétnym otázkam, ktoré osobitne zaujímajú tento výbor. Európsky príkaz na zistenie účtu pomáha veriteľom a je veľmi dôležitý v tomto zložitom ekonomickom období e, uľahčenie e, získavanie pohľadávok a vylepšenie e, riešenie cez hraničných sporov by malo viesť ku zniženiu rizik cez hraničného obchodu a tým podporiť väčšiu aktivitu podmienkach cezhraničných transakcií. Túto aktivitu budeme podporovať počas nášho predsedníctva s tým, aby sme uľahčili prijatie tohto balíčka čím skôr. So, veľmi dobre si uvedomujem, že sú tu veľmi zložité technické otázky, ktoré treba vyriešiť. Sme odhodlení, že zabezpečíme maximálny pokrok s tým, aby sme zaistili prijatie týchto návrhov eh, bez odkladu. Uvedomujeme si, že potrebujeme čas, aby sme e, vyriešili všetky dôsledky tohto nástroja, pokiaľ ide o dopad na veriteľov, dlžníkov a finančné ústavy. E, e, zatiaľ, čo prijete E, týchto balíčkov počas nášho predsedníctva nie realistické. Dúfame, že vytvoríme celkové usmernenie s tým, aby sme e, zabezpečili ďalšie e, pokračovanie alebo schválenie určitých prvkov. Teším sa na spoluprácu s parlamentom v, to, v tomto návrhu. Nové návrhy v oblasti nesolventnosti zverejnené v decembri budú tiež dôležitou prioritou nášho programu. Toto nariadenie obsahuje e, veľmi náročné a inovačné návrhy v oblasti e, vylepšenia spolupráce medzi súdmi, likvidátormi a skupinami spoločnosti ako e, zriadenie registrov nesolventnosti. Modernizácia príslušných postupov v cezhraničnom aspekte umožní hospodársky rast, pomôže hospodárskému rastu. E, domnievam sa, že je dôležité, aby všetci si e, vedeli uvedomiť, že e, Únia reaguje na problémy zadlženosti a nesolventnosti. Takisto aj v súvislosti s zahraničnými postupmi v oblasti nesolventnosti musíme tam, kde je to možné, vzdať sa likvidácie a viac vyzvihnúť postup nesolventnosti s tým, aby sme zaistili e, legitímne očakávania e, veriteľov s tým, aby tento proces bol účinnejší. Určite e, si uvedomujete, pani predsedajúca, že ministri uvažovali o viacerých otázkach v súvislosti s návrhom komisie na neformálnom zasadnutí Ministerstva pre spravodlivosť, Rady pre spravodlivosť a vnútro v Dubline a viedrili sa v týchto otázkach Poprvé, či e, e, opatrenia, ktoré e, zahrňa návrh naredenia, sú dostatočné s tým, aby sa vytvorila nová kultúra riešenia dočasných finančných ťažkostí podnikov a jednotlivcov, či tieto návrhy sú dostatočné na to, aby sme nadalej rozvíjali našu legislatívu a postupy v oblasti nesolventnosti, tak ako to oznamuje komisia vo svojom dokumente, a či stačia aby e, sa e, zdali ťažkosti spojené s e, turistikou alebo hľadaním vhodných postupov nesolventnosti. Tieto váhy na úrovni ministrov umožnili zaujímavú konstruktívnu diskusiu a zdá sa, že je tu celková zhoda všeobecného smerovania návrhov komisie. Pani predsednička požiadala pána ministra, aby hovoril pomalšie. Je zaujímavé, že e, ministri e, v súčasnosti e, sa zaoberajú reformou postupov v oblasti nesolventnosti vo svojich krajinách. V Írsku sme nedávno dokončili reformu čiastkovej nesolventnosti neskoro v decembri. Táto reforma na európskej úrovni môže doplniť tie reformy, ktoré boli v súčasnosti implementované v rámci našej vlastnej domácej legislatívy. Kľúčovým cieľom tohoto nariadenia by malo byť zabrániť tzv. vyberaniu si vhodných legislatívnych postupov v rámci susedského využívania rôznych režimov insolventnosti pre insolventnosť Cieľom by malo byť efektívne uplatňovanie celého nariadenia, najmä pre účelom judika, jurisdikcie, v rámci ktorej sa majú začať konania o nesolventnosti o insolventnosti. Zároveň by sme sa mali vyhnúť akémukoľvek zneužívaniu v tomto smere a to by malo byť kľúčovým aspektom tohoto legislatívneho návrhu. Predsedníctvo plánuje aktívne napredovať v rámci prípravy tohoto návrhu na pôde rady. Naším cieľom bude ukončiť prvé čítanie navrhovaného nariadenia a zároveň identifikovať tie oblasti, ktoré sú osobitne znepokojivé a budú si vyžadovať e, podrobné preskúmanie. Formálne rokovania začnú na pôde rady budúci mesiac. Musíme mať na pamäti, že v tejto fáze budú členské štáty potrebovať istý čas na to, aby dokázali tento návrh detálne preskúmať a zároveň aby dospeli k nejakej definitívnej pozícii. Predsedníctvom bude tiež naďalej pracovať na návrhu, na príprave návrhu nariadenia o spoločnom o európskom predajnom práve. Toto právo by malo posilniť rámec cezhraničného predaja, podporiť hospodárskú aktivitu a zároveň zvýšiť mieru dôvery v podnikanie zásadné, kontrakto, zásadné aspekty zmluvného práva, ktoré nie sú jasné, môžu odrádzať ľudí od predaja, od nákupu a na cezhraničnej báze a práve preto takýmto spôsobom, ak to posilníme, môžeme zlepšiť celý vnútorný trh. Budeme naďalej pracovať aj na základe dosiahnutých záverov z Rady, z rady pre spravodlivosť, Tie sme sa zohodli, že budeme sa sústredovať najmä na prílohy tohoto návrhu. Tie budú vytvárať východisko pre diskusiu, tak ako to bolo už počas cyberského predsedníctva na pôde pracovnej skupiny v Rade. Budeme pokračovať v tomto konštruktívnom prístupe s jednotlivými diskusiami a očakávame, že budeme môcť podať správu o napredovaní na júnovej Rade ministrov. Návrh nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v oblasti občianského práva známy ako Európsky ochranný príkaz, tvorí konečný prvok v tzv. Európskom balíčku ochrany obetí. Je to e, opatrenie, ktoré má e, ochrániť e, jednotlivých obe, jednotlivé obete na cezhraničnej báze. Mali by mať naďalej pokračujúcu a pretrvávajúcu ochranu keď budú e, cestovať medzi členskými štátmi za prácou, štúdiom alebo z iných dôvodov. Predsedníctvo je silne odhodlané budovať na tom, čo dokázalo cyperské predsedníctvo, v rámci ktorého už bol dosiahnutý všeobecný postup e, v rámci tohoto návrhu nariadenia. Pracovná skupina rady e, sa dohodla na úvodných ustanoveniach k nariadeniu a chápem, že formálny trialog už je naplánovaný na blízku budúcnosť. Predsedníctvo si plne váži a zdieľa aj e, veľmi úprimný záujem spravodajcu o túto e, zložku a plánuje e, tento návrh schváliť čím skôr. Budeme samozrejme veľmi úzko spolupracovať s parlamentom v tejto téme. Pevne veríme, že nariadenie bude čoskoro dosiahnuté, schválené a to pri najskoršom možnom dátume v rámci prvého pol roka roka 2013. Budeme naďalej pokračovať na práci v, v oblasti e-justice. Všetci určite veľmi dobre oceňujeme, ako sa práca v tejto oblasti vyvíjala, ako to môže výrazne znížiť e, procedurálne termíny a náklady e, pre e, väčší benefit občanov, podnikateľov a právnikov a zároveň pre zlepšiť celkový výkon administratívu práva. Súčasný návrh, súčasne platná legislatíva ukončí koncom tohoto roka. Predsedníctvo pripraví e, súčasný akčný plán skončí tento rok a my pripravíme e, nový akčný plán, ktorý by mal platiť od tohoto roka. Zároveň v rámci týchto e, podmienok budeme iniciovať nevyhnutné návrhy k tomuto návrhu, nevyhnuté diskusie k tomuto návrhu návrh, aby Európska únia pristúpila k charte o základných ľudských právach a slobodách. Nuž, tak v tomto smere je predsedníctvo odhodlané, aby sme naďalej, otvorili, naďalej pokračovali v diskusiách na pôde rady smerom k rozhodnutiu, ktoré nás bude autorizovať, e, aby Európska únia mohla pristúpiť k tomuto legislatívnemu dokumentu. Dosiahnutie dohody o viacročnom finančnom rámci je kľúčová priorita pre predsedníctvo. Budujúc na dobrej prípravnej práci Cypru a Dánska, návrhy predsedu Van Rompuja eh, zúžili rozdiely medzi členskými štátmi. Chápem to tak, že on teraz pokračuje vo svojej práci a pokračuje v neformálnych eh, konzultáciách skôr ako sa téma ocitne opäť na Európskej rade pre konečnú dohodu ako predsedníctvo, ako samozrejme ako národ, my chceme, aby Európska únia mala dostatok peňazí pre výkon svojich právomocí, pre svoje efektívne fungovanie, aby mohla podporiť ekonomiku a vytvoriť nové pracovné miesta. Pevne veríme, že to všetko sa podarí. Ako predsedníctvo by sme chceli dosiahnuť skorú dohodu. Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby stály predseda Fan Rompuy mal dostatočnú flexibilitu ohľadom toho, ako túto prácu dosiahne a dotiahne do konca. Okrem rady JAJ, tak my budeme naďalej komunikovať aj do maximálnej možnej miery s parlamentom, aby sme dosiahli dohodu. Pevne verím, že som poskytol eh, výboru eh, komplexný prehľad našich priorít v rámci JHJ, ehm, teda Rady pre spravodlivosť domáce záležitosti a vnútro. Ehm, pevne verím, eh, že to bolo obohacujúce pre nás všetkých. Ďakujem za možnosť predložiť túto správu a dúfam, že to bola dostatočne informujúca Um, pasáž pre vašich uh, kolegov. Teším sa na vystúpenie zajtra na konferencii o občianskom práve a teším sa na diskusiu o občianskom práve. Veľmi rád sa budem venovať akýmkoľvek otázkam, ktoré môžete mať. No a zároveň sa teším na spoluprácu s vami všetkými počas 6-mesačného obdobia nášho predsedníctva. Ďakujem vám veľmi pekne, pán minister Šeter, za veľmi komplexné priblíženie veľmi ambiciozného programu írskeho predsedníctva a teraz je na vás, e, e, ctení poslanci, aby ste oslovili pána ministra. E, prihlásili sa viacerí rečníci. Ako prvá slova dostáva pani Wikström. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne vám, pán minister, za vaše komplexné informácie, za vytýčenie tých priorít, ktoré skutočne sú v duchu najlepšieho spoločného záujmu. To si naozaj veľmi vážim. Sú tu ale dve vystávajúce otázky, ktoré by som rada otvorila, keďže moja kolegyňa pani Tajn tu dnes nie je, no a je to jej oblasť, jej zodpovednosť, ale v každom prípade je to otázka režimu e, manželského vlastníctva. To je téma, ktorá e, prebiehala už počas e, dlhodobého obdobia. Sme diskutovali o tom a chcem sa spýtať, či máte v tomto nejaký plán napredovať. Druhá téma má tiež vysokú dôležitosť a to je oblasť Európskeho súdneho dvora a zároveň E, téma e, vyššieho počtu sudcov, ďalších sudcov. E, máte nejaké myšlienky alebo nejaké vízie, ako napredovať v týchto témach? To hovorím v mene Alda, v mene pani Tajn, ale vašu odpoveď jej odovzdám. Ďakujem veľmi pekne. Navrhujem, aby teraz sa pripojil pán Berlinger. Grazie. Ďakujem pekne. Rovnako aj ja by som rád poďakoval pánovi ministrovi Írskej republiky za jeho správu a rozhodne som e, Rozhodne som v jednej línii s ním, rád by som počerkol tri veci. Prvá vec, ktorej pripisuje maximálnu e, dôležitosť, je spravodlivosť pre rast. Sme presvedčení, že tie vnútorné ťažkosti na európskom vnútornom trhu a zároveň na živote európskych, európskom občianskom živote vyplývajú aj z istej miery neistoty, ktorá najmä sa týka veľmi silnej aktivite, hospodárskej aktivite na cezhraničnej báze, ktorú treba lepšie právne uistiť a súvisí to s veľkou mierou fragmentácie normatívy a zároveň z nadmerného nárastu Ehm, vlastne vyhýbania sa režimom v konkrétnych členských štátoch. Takže je to oblasť, kde nenapredujeme tak adekvátne, ako by sme mali. 50 rokmi táto vízia bola trochu iná, ale čeliac e, veľkej kríze, ktorej Európa čelí, toto postávanie už nie je ďalej e, odôvodnené. Sú tu medzi nami konzervatívci, ktorí by radi, radi zachovali túto, túto nedobrovoľnú fragmentáciu tým cieľom ministra je, ako sme počuli, zvýšiť a spružniť cezhraničný obchod. Cezhraničný obchod je na nízkej, veľmi nízkej úrovne. Ten počet malých a stredných firiem, ktoré predávajú za hranicami svojho štátu, je takmer zanedbateľný a táto možnosť pre spotrebiteľov, aby dokázali vlastne benefitovať z pestrejšieho, väčšieho spoločného trhu s lepšou ponukou, to by v konečnom dôsledku viedlo k zlepšeniu kvality, kvality a zníženiu, zníženiu cien. My teraz sme v jadre iniciatívy, ktorú, um, ktorú začala Európska komisia, a ktorá by mala práve znížiť eh, administratívne bremená, ktoré tu existujú. Bohužiaľ sa hýbame, hýbeme veľmi pomaly. Sú tu rôzne, samozrejme, rôzne komplikácie, sú tu eh, do, dobrovoľné, voliteľné nástroje, ktoré existujú, ale my by sme chceli, aby vlastne koherentne s tou myšlienkou Spravodlivosť pre rast, aby rada efektívnejšie napredovala a podporovala proces v tejto oblasti. Je tu ešte ďalšia oblasť, v rámci ktorej e, rada v minulosti nezohrávala pozitívnu úlohu a to je práve oblasť e, to je práve oblasť sociálneho hospodárstva, čiže akejsi vzájomnej ochrany, vzájomnej podpory. ak chceme napredovať, tak musíme v tejto, v tejto oblasti niečo spraviť. Európa mala vždy tradíciu sociálneho hospodárstva, hospodárstva so sociálnym rozumerom. Treba si povedať, že nemôžeme ďalej napredovať bez toho, aby sme posilnili tento aspekt. Nedávno sme videli, že došlo k stiahnutiu jedného legislatívneho návrhu práve kvôli nepriateľskému postoju, postoju rady. Takže táto situácia sa teraz zmenila a v tomto smere je, je vôľa rady rozhodujúca, pretože e, to nám pomôže dosiahnuť vlastne efektívnejší štatút, štatút spoločnosti, ehm, vytvára to e, perspektívy pre budovanie, ehm, pre, pre budovanie vzájomnej spoločnosti, ktorá je kľúčová pre e, budúcnosť Európy. No a ešte posledná otázka či by pán minister podporil aj takú pomernú nedávnu novinku, ktorú sme pripravili na pôde tohoto výboru. Spolupracovali sme na tom aj e, s Európskou komisiou a týka sa to súdneho tréningu, tréningu sudcov. V tomto smere sme zmenili našu pozíciu. Nie sme si úplne istí, či e, rada zobrala na vedomie túto zmenu. Európska komisia je do veľkej miery s nami v súhlase ohľadom tohoto nového prístupu a myslím si, že by to znamenalo eh, benefit pre všetky európske inštitúcie, ak by sme napredovali eh, v týchto intenciách. Ďakujem veľmi pekne pani, eh, pán Berlinguer, pani Lichtenberger a potom pán kolega Masip. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj za podanú správu, pán minister. Mala by som k tomu niekoľko otázok. Viete, že máme e, veľa, e, veľkú e, nádej vo vaše predsedníctvo, že sa podarí dosiahnuť pokrok, na ktorý očakávame už počas viacerých rokov. Takže poprvé, ako vidíte vy a írske predsedníctvo nasledovné? Už veľmi intenzívne a dlho hovoríme o novej úprave v oblasti účtovníctva a transparentnosti. Je to veľmi dôležitá otázka podávania správ. Ide o otázku transparentnosti podnikov, čo je mimoriadne dôležitá e, vec pre investorov. To by e, e, mohlo umožniť vyhnúť sa krízam do budúcnosti Mm, pretože častokrát chýbajú e, základné informácie, ktoré by sme potom mohli získať. E, takisto by ma veľmi zaujímalo, či pre vás je prioritou a či to považujete za dôležité. Po druhé, mali sme už o tom e, viaceré diskusie a som spravodajkynia v otázke cezhraničných únosov detí. Či rada e, si myslí, e, e, že, alebo má nejaké pochybnosti ohľadom kompetencií parlamentu v tomto smere. Je tu určitá možnosť, že vo vzťahu k určitým krajinami, kde máme isté spory ako s Ruskom alebo s Marokom, je tu pravdepodobnosť, že tieto krajiny by mohli pristúpiť k tejto dohode, k tomuto dohovoru a trochu nás e, prekvapujú, prečo e, v Európe sa te, teraz pomalilo. Nevieme pochopiť e, stanovisko rady. Nemohli by ste to nám trošku bližšie vysvetliť? Chcela by som sa pripojiť k tomu, čo povedal pán kolega Berlinguer v otázke hraničných aktivít. Treba zobrať na vedomie, že je tu E, e, určitá e, vedomá politika zachovať isté prekážky, ktoré bráňa našim podnikom realizovať takéto cezhraničné transakcie a staví ich do nevýhodného postavenia. Sú tu určité prekážky, ktoré sa vytvárajú a to je niečo, čo nám branie vo výbere pre dopravu. To vidíme napríklad v cestnej doprave a domnievame sa, že bolo by treba urobiť maximum na to, aby sme, e, teda sa robí veľa, aby sa zabranili takéto cezhraničné aktivity. Ako vyzerá v rade diskusie o tejto otázke? E, myslím si, že to sa týka e, oboch partnerov a ak chceme umožniť takéto cezhraničné aktivity, Treba posilňovať dôveru v tomto smere. Ako to vidíte vy? Konštatujem, že tak ako e, predtým e, vo viacerých e, členských štátoch prevladá vlastný systém. Dovnevajú sa tieto štáty, že ich systém je čo najlepší a myslím si, že treba posilňovať dôveru s tým, aby sa e, takéto aktivity mohli realizovať aj v iných krajinách. A napokon posledná téma týka sa ochrany údajov. Keď napríklad e, e, ochranca dát v Rakúsku v vašej krajine má iba malú podporu, mm, mm, aj e, takých podnikoch e, ako e, Facebook. Myslím si, že taký postoj nie e, prispieva dôvery. Som zvedová na vaše stanovisko a zase v tejto súvislosti ešte jedna otázka. Existuje zapisnice rady, z ktorej vyplýva, že írske predsedníctvo sa zasadzuje o to, aby v prípade porušenia takýchto práv e, e, na ochranu údajov e, vysoplatnili veľmi silné postihy. V súčasnosti ochrana údajov je iba na slovách a chýba tomu nejaké účinné prostriedky, zuby, tak povedec. Čo by ste mohli navrhnúť, aby toto bolo lepšie vystrojené nejakými postihmi, Totiž v tejto oblasti e, e, prebiehajú určité aktivity, ktoré zasahujú do súkromnej sféry a v tejto súvislosti sú značné pochybnosti. E, e, Írsko vzhľadom na e, príslušnú tradíciu sa domnievam, e, je štátom, ktorý by sa mohol venovať tejto záležitosti viac a mohli by ste povedať, e, že to považujete za dôležité, prípadne nie, potom by som e, bola samozrejme z toho smutná, ale mali by sme e, minimálne jasné, keby ste zverejnili toto svoje stanovisko. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Ďakujem veľmi pekne, ale veľmi stručne. Ja som poslancom za veľmi malý volebný okrsok Asturias, ktorý E, ktorý bol vždy obviňovaný zo e, zaostalosti, takže chápem to tak, že e, vás vnímam s veľmi veľkou sympatiou váš členský štát. Chcem vám len povedať jednu otázku a, a vysvetľuje to možno takú tú moju zaostalosť trošku v tejto téme a neprehľad, to prehľadu. Vy ste odkazovali na dôsledok, ktorú vaša krajina dá ako predsedníctvo na na tému nesolventnosti, ja by som rád argumentoval, že v tomto smere robiť doplnkovú legislatívu, ktorú v súčasnosti už niektoré členské štáty majú, ako napríklad tá vaša, no tak e, či to je efektívne venovať sa tejto veľmi citlivej téme. Vy ste v decembri, minulý december, schválili vo svojej vlastnej štátnej legislatíve túto tému, túto oblasť, ktorá podľa vášho argumentu doplňa, má byť doplnená novou európskou legislatívou. Ja by som sa vás chcel spýtať, pán minister, táto vnútorná legislatíva, štátna legislatíva, ktorú vy máte, vy budete vlastne, ako ste nám povedali, chcieť ešte toto oprieť o nadstavbu na európskej úrovni, ehm, čiže tie základné ochranné aspekty pri, e, pri situácii insolventnosti, tak o tom rozhodujú súdne orgány. O tom rozhodujú vo vašom prípade súdne orgány alebo administratívne orgány. Ja by som teda vedel, že keď e, európska legislatíva má byť nadstavbou na tú vašu, ako tá vaša národná situácia ovplyvní tú budúcnosť európskej legislatívy. Pán Zvievka, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. E, vážená pani predsednička, vážený pán minister. Ďakujem veľmi pekne za veľmi eh, presnú eh, prezentáciu a veľmi konkrétny prhľad vašej práce, ktorú, ktorú plánujete splaviť ako súčasť vášho predsedníctva. Eh, veľmi rád sa vždy vypočujem takéto veľmi dobre štrukturované, konkrétne a špecifické návrhy, ktoré ste si pripravili. Veľmi rád som si vypočul vaše návrhy. Uvedomujem si, že tie výzvy, ktoré sa týkajú medzárodného trestného občianského práva, sú obrovské a predpokladám, že zajtrajšie stretnutie s národnými parlamentami bude v tomto smere veľmi zaujímavé. Tiež dúfam, že bude zároveň toto stretnutie veľmi efektívne a plodné. Mám dve otázky. Prvá otázka sa týka európskeho práva e, obchodu alebo predaja. E, pamätám si na diskusie z júla 2011 na neformálnom stretnutí ministrov v Sopoči. E, v Polsku. A pamätám si, že sme tam diskutovali o tzv. E, zrýchlenom postupe. Keď e, hovoríme o možnosti e, zdynamizovať túto konkrétnu časť trhu. A v čase krízy je to mimoriadne dôležité. Viem, že niekedy máme už eh, príliš dlhú históriu v tejto téme. Vy ste už štvrté predsedníctvo, ktoré sa tejto téme venuje. Moja otázka znie, či máte jasne vytýčený cieľ, eh, či to, ten zrýchlený postup, či bude naozaj zrýchlený, ako to bude fungovať, eh, či máte predstavu o tom, či to bude dobrovoľné, voliteľné, či to má byť vo forme nového nariadenia, ako to zhruba bude fungovať, aby som ocenil, ak by ste nám povedali viac. Rovnako ste spomínali aj ehm, audity zachovávania účtov, tie sú veľmi dôležité najmä čo sa týka väčšej miery bezpečnosti pre našich občanov, ale zároveň, čo je veľmi dôležité, je aj tzv. tzv. právna pomoc, právna asistencia, zabezpečenie práva prístupu k právnej ochrane. Ehm, máte nejaké plány v tomto smere? Ďakujem pekne, pán Zvievka. A teraz eh, ja som sa dostala na zoznam, potom pán Boris Gardani a Baltasare. A tým by sme uzatvorili zoznam rečníkov som rád, že pán Baltazari sa vzdal tejto možnosti vzhľadom na časový priestor, ktorý máme k dispozícii. Poprosím vás všetkých, aby ste sa vyjadrovali stručne, aby pán minister mal čas na eh, odpovede a potom budeme hlasovať. Mám krátku otázku. Máme eh, návrh pani komisárky Reding, pokiaľ ide o účasť E, žien na e, riadenie podnikov, či už v duálnom alebo e, jednoúrovňovom systéme. A je tu taktiež veľmi ambiciózny program v oblasti spravodlivosti, či predsedníctvo rata aj s diskusiou na túto tému, prípadne nie. A teraz pán Boris, nech sa páči.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 tento program nám ponúka možnosť financovať aj výskum v oblasti spoločenských vied. Budete iniciovať, iniciovať takúto prácu, ktorá by umožnila vlastne e, e, robiť výskum aj v oblasti európskeho práva. Čiže takéto výskumné projekty by sa dali financovať treba aj z rámcového programu, ktorý vlastne disponuje objemom 80 miliónov eur. Že by sme financovali aj z toho nejaké štúdie. Aspoň prípravné kroky by sa mohli začať konať, pretože samotný program sa má rozbehnúť už na budúci rok. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne za stručný prijav. teraz pán Gargani. Chiedo scusa di non aver ascoltato la prima parte della relazione del ministro perché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 poslanec, e, pán minister e, je pripravený viedriť sa k viacerým témam, ktoré tu odzneli. Takže nech sa páči, poprosím vás o slovo. Uh, Ďakujem veľmi pekne za celý rad veľmi zaujímavých otázok a som si vedomý toho, že keby som mal odpovedať na všetky podrobne, tak by sme tu ešte sedeli aj cez obed. Ale ak dovolíte, začnem tým posledným rečníkom. Súhlasím v plnej miere s tými pocitmi, že najprv sa musíme dostať z krízy. Európu musíme dostať von z krízy. Všetky európske inštitúcie naozaj by mali pracovať efektívne a nie je to len otázka nejakého účtovníctva alebo ako sa to bude prezentovať a je priestor pre zlepšenie aj v oblasti justície, slobody a spravodlivosti a preto musíme riešiť tie otázky, ktoré ešte ostávajú nevyriešené. Musíme hľadať celoeurópsky prístup v rámci únie, aj to, čo sa týka slobody, demokracie a ľudských práv. A súvisí to aj s témami, na ktoré poukázal pán Gargani. A myslím, že práve jeho záverečné slova môžu byť úvodom významným témam, na ktoré sa tu dnes poukázalo. Pani Cecilia Lindström poukázala tiež na viacero dôležitých tém. A v Írsku môžeme tiež vychádzať z toho, že máme značné skúsenosti v kontexte rodinného práva a to potom nám pomáha riešiť otázky vlastníctva v manželských veciach a treba aj v oblasti eh, homosexuálnych partnerstiev. Budeme pracovať na opatreniach v rámci našej pracovnej skupiny, aby sme sa dopracovali k dohode, ale chápeme, že sú tu problémy v tejto oblasti a viem aj o tom, že ich poznáte. Je to aj otázka jednohlasného stanoviska v rade, ale aj otázka koncenzu medzi jednotlivými štátmi, hlavne pokiaľ ide o registrované alebo civilné partnerstvá. Viem, že je záujem postúpiť v tomto pri, pri vypracovaní tohoto nástroja a je to ozaj veľmi dôležitá vec. Sú tu samozrejme ešte otvorené veci, problémy, ktoré treba doriešiť, napríklad aké by malo byť uplatňované právo pri partnerstve cezhraničného charakteru, pokiaľ sa majú riešiť nejaké majetkové otázky. Alebo aj otázky penzií, alebo aj hnutelného marietku, nejakých finančných prostriedkov. Takže treba zladiť e, tieto zákony aj so zákonami o dedičskom konaní. Treba taktiež stanoviť, ktorý súd bude príslušný konať v takýchto veciach. Čiže hovoríme o otázkach eh, majetkových v súvislosti s manželstvom. A čiže ktoré opatrenia sa budú uplatňovať a či sa bude uplatňovať vždy E, právo štátu, registrácie takéhoto partnerstva a tak ďalej. Takže naozaj som si vedomý, že je tu celý rad komplexných, zložitých otázok, ktoré treba riešiť v súvislosti s postojmi členských štátov a nemyslím si, že môžeme nejak veľa hneď teraz slúbiť, ale určite máme veľký záujem pokročiť vpred. Ďalej je tu otázka, kde máme problémy zo strany toho, že viaceré štáty majú viaceré alebo rozličné názory, pokiaľ ide o tie počty sudcov, ktorí by sa mali menovať. A v tomto sú proste rozdiely z hľadiska postojov jednotlivých štátov. To sme zaznamenali aj počas cyperského predsedníctva. Čiže tieto veci sa budeme venovať taktiež a uvidíme, ako sa v nej bude pokročiť. Je to dôležitá vec a samozrejme hovorím, je tu dosť e, veľká rozdielnosť názorov, ale nesmieme podceňovať ani rozdiely, ktoré tu existujú. A samozrejme je to aj v záujme Európskej únie, aby sme to vyriešili, pretože je dôležité, aby súd mal náležitý počet sudcov, aby mohol konať kvalitne a to je vec, na ktorú sa teraz zamýšľame. A vlastne najprv to vyzeralo ešte počas cyperského predsedníctva, že sa podarí dosiahnuť do, dohodu, ale nestalo sa. Pán Mellinger poukázal na význam e, programu Spravodlivosť a rast. A to sa týkajú konkrétne nástroje, ktoré sú tiež dôležité. Musíme posilňovať cezhraničný obchod, a aj pokiaľ je o kúpno predávne opatrenia, tak odtedy, čo som sa stal pred hruba dvoma rokmi eh, ministrom spravodlivosti, tak sme za ten čas nezaznamenali veľký pokrok v tejto oblasti. Pracujeme na tom, ale krok za krokom, článok po článku. A aj v rámci Rady ministra spravodlivosti sú na toto rôzne nás, názory, niektorí sú viac nadšení, iní menej. A proste máme záujem, aby sa postúpilo viac vpred, aby to nebolo len veľmi všeobecné, ale, ale hovorí sa o tom, že napríklad aj online sa budú môcť, teda tie nové opatrenia umožňujú, potom aj prácu online, čiže uplatňovanie tohoto zákona, ktorý sa týka kupno-predajných vzťahov. Takže už hľadiska malých a stredných podnikov aj tak sa už uplatňujú v praxi tieto online metódy v porovnaní s tými tradičnými. Je to aj v záujme spotrebiteľov, aby bolo jasné, aké zákony a ktoré zákony sa v praxi uplatňujú. Čiže my budeme aj naďalej pracovať, opäť článok po článku, aj v rámci pracovnej skupiny. A keď sa ukáže, že tu je na proste možnosť kompromisu medzi komisiou, členskými štátmi a tak ďalej, tak potom samozrejme budeme sa snažiť o to, aby to opatrenie naozaj sa dosť mohlo pretaviť do praxe. Je to veľmi dôležitá vec pre nás. Ďalej, myslím, pani Lich pani Lichtenberg, ospravedlňujem sa, ak to nevyslovujem správne, alebo ktorékoľvek meno, ak troška nevyslovím správne, tak tu uh, pani poslankyňa hovorila o transparentnosti a konkrétnych eh, pravidlách, ktoré sa týkajú podávania správ. Aj môj kolega pán Bruton bude dnes ešte hovoriť k vášmu výboru a môžete takéto otázky adresovať aj jemu. To je vlastne e, otázka, ktorá spadá pod e, jeho portfólio, tak povediac. Ďalej, je tu otázka únosu detí, ďalšia významná téma. Pokiaľ ide o hákský dohovor, ktorý sa týka únosov detí, tak existuje veľký záujem o to, aby sme zabezpečili, že tie štáty, ktoré nie sú súčasťou tohto dohovoru, aby sa k nemu pripojili a Samozrejme, vždy bol záujem riešiť túto otázku a riešia to aj jednotlivé štáty a komisia prednesla aj oznámenie vzhľadom na to, že teda existujú opatrenia v rámci EÚ, tak e, existuje aj právo členských štátov výhradne rozhodovať v konkrétnych veciach. A viem, že komisia vlastne momentálne a nie rada ministrov je v tej centrálnej pozícii pri príprave tohoto materiálu, ale samozrejme, keď vzniknú ťažkosti, aj my sme pripravení konať. Ne, no, v kontexte ochrany údajov chcem sa vyjadriť veľmi jasne. Totiž e, existujú niektoré zvláštne vnímania, aj dosť nepresné, pokiaľ ide o stanovisko Írska. Ehm, no, viem, že keď som bol v styku s novinármi, tak to niektorí spomínali. Írsko má absolútne jednoznačný záujem o to, aby sa dosiahol pokrok pri príprave nariadenia aj smernice o ochrane dát. Je to pre nás významná priorita v oblasti spravodlivosti a vnútra a sme presvedčení o tom, že je to v záujme Európskej únie aj v kontexte vytvárania podnikateľských podmienok, aby všetky predpisy v celej Európskej únii boli konzistentné, aj pokiaľ ide o ochranu údajov. Je to v záujme podnikania, aby ste nemuseli mm, proste sa uchádzať o pridelené licencie v 27 krajinách, ale proste Ide o to, že treba v Nemecku sú iné predpisy než v inej krajine, aby proste takéto opatrenia boli jednotné, lebo sú dôležité pre všetkých občanov EÚ. Ide aj o kontexty používania sociálnych sietí na internete, ale aj pokiaľ ide o komerčné transakcie online. A mnohí, mnohí občania nám dobrovoľne poskytli, povedzme, informácie, pri viacerých príležitostiach, že povedzme, niekedy sú tie, ktoré irrelevantné a inokedy proste tie údaje boli len vysledované a občania v podstate sa stávajú potom ako komoditou, ktorá sa ďalej predáva v kontexte informácií o občanoch a je mnoho webových stránok, ktoré na povrchu vlastne nenaznačujú, že v pozadí prebiehajú nejaké aktivity, ktoré vedú ku finančnému zisku, keď sa takéto informácie o osobných údajoch osôb napríklad predajú niekomu ďalej. Takže ide o to, aby tie informácie, ak sa budú vyžadovať od ľudí, tak e, musia s tým súhlasiť. A aby bolo jasné, že súhlasia s tým, že takéto informácie o nich, o občanoch teda, že budú e, ďalej predávané niekomu. Čiže najmä pokiaľ ide o deti, treba veľmi prísne tieto veci regulovať a treba presadzovať potom právo. Ak má niekto ilúzie o tom, že by to malo byť príliš e, liberálne u nás, tak môžem povedať za Jersko, že naozaj sa snažíme veľmi tvrdo toto regulovať aj napríklad v súvislosti s Facebookom a v súvislosti s tými otázkami, na ktoré sa poukázalo. A máme naozaj k tomuto účelu vytvorenú agentúru, ktorá dokáže veľmi efektívne konať a ja sám mám veľký záujem na tom, aby toto nariadenie zaznamenalo veľký pokrok počas nášho predsedníctva aby bolo nadviazané na ostatné právne predpisy v EU, ktoré súvisia s danou oblasťou. Taktiež si myslím, že je veľmi dôležité, aby existoval celkovo spoločný prístup k presadzovaniu tohoto nariadenia. Mali sme aj zaujímavú diskusiu na neformálnom zasadnutí a skúmali sme aj sankcie v kontekste toho, ak niekto nebude plniť požiadavky nariadenia. Boli vyjadrené zo strany členských štátov niektoré také názory, že niektoré tie sankcie boli tvrdé, iné, iné štáty tvrdili, že to je v poriadku, že sú adekvátne. A dosť veľký počet členských štátov mal ten názor, že tam, kde budú finančné sankcie a pokuty, že by mala existovať aj možnosť toho regulačného orgánu zmierniť sankcie v, za takých okolností, kde daná Eh, danú udalosť sa stala náhodou, nebolo to úmyselné. Napríklad, že by, sa, eh, že by stačilo, taká, stačila by sankcia ako hm, napríklad pokarhanie. Takže chceme dosiahnuť aj v tomto opatrení ozaj veľký pokrok a sme si vedomi toho, že to má byť prísne opatrenie, a chceme, aby bolo jasné aj, aký má Irsko k tomuto postoj, že je jasný a vyhradený. Ide o to, aby sme zabezpečili, že budeme mať v rukách opatrenie, ktoré aj občania, aj podnikatelia budú považovať za dôveryhodné. To je dôležité. In relation... Čo sa týka mm, otázky pána Masepa, je to záležitosť nesolventnosti a príslušnej legislatívy v Írsku, nakoľko je to významné z hľadiska návrhu pani komisárky podpredsedničky komisie Redingovej. Naša legislatíva má dva e, zámery. Je to e, legislatíva e, pre insolventnosť fyzických osôb, aby e, dokázali e, zbaviť sa finančných ťažkostí, takže sa dohodnú so svojimi veriteľmi, vrátanie e, zaistených veriteľov ako finančnej inštitúcii za pomoci odborníkov, ale v konečnom dôsledku akékoľvek dohody sa musia schváliť súde ale príslušný postup by mal eh, maximálne znižiť eh, právne náklady s tým, aby sa to maximálne eh, riešilo mimo súdneho systému, aby súdy to iba schváľovali. Čo je dôležité, aj z hľadiska vzájomného uznávania, či už podľa medzinárodného práva súkromného, alebo v súvislosti s tým, že pôjde o e, dohodu e, uznanú e, súdom. Takisto reformujeme legislatívu pre nesolventnosť, pre bankrot, s tým, aby to trvalo 3 roky a takisto na neformálnom prostredí sa riešila aj otázka stredu e, obchodných zájmov s tým, aby žiadosti o e, riešenie e, sa riešili podľa práva tej krajiny, kde sa sústredí skutočné hospodárske záujmy, aby neišlo o vyberanie si vhodných podmienok v inom štáte. Je to zložitá otázka, ktorú treba vyriešiť aj technicky. Je to e, dôležitá záležitosť na úrovni Európskej únie. Nemáme ešte nástroj, ktorý by umožňoval vzájomné uznávanie e, e, vyrovnanie finančných problémov, ktoré nie idú cestou bankrotu, a s tým, aby to malo cezhraničný rozmer, s tým, aby fyzické osoby a podniky mali k dispozícii nový e, právny nástroj a plánujeme spolupracovať s ostatnými členskými štátmi, aby sme schválili takýto právny nástroj, ktorý bude veľmi prospešný pre fyzické osoby a podniky e, v celej Európskej únii. Pán Zvievka sa pýtal, E, e, na legislatívu v oblasti predaja. Myslím si, že to som už e, zodpovedal v otázke európskeho príkazu na zmrazenie účtu. O tom, na tom sa pracuje. Je tu aj diskusia aj o prístupe k právnej pomoci. Viem, že sa výbor zapodíva toto otázku, takisto aj pán spravodajca. E, je to súčasťou programu Spravodlivosť na účely e, e, hospodárskeho rastu a je to mimoriadne dôležitá téma. Vážna pani predsednička, vy ste sa pýtali na postavenie žien v riadiacich orgánoch spoločnosti. Dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť určitý pokrok E, pracovnička e, môjho ministerstva e, Kathleen Edge sa zapodieva mnohými záležitostnými otázkami a spravodlivosti bude sa venovať aj tejto otázky. V súčasnosti je pred výborom FAM. Toto je veľmi dôležitá vec pre Írsko. Je to súčasťou našej vnútroštátnej úpravy nejaký čas a e, v našej krajine sme dosiahli značný pokrok a preto e, je to vec, ktorá nás obzvlášť zaujíma. Pán Boris, e, dúfam, ma ospravedlný. Šťastie otázka spadá pod mandát ministra, pána ministra Brutona, ale pokiaľ ide o program Horizont 2020, čo všetko ponúka, vrátane e, možnosti poskytnúť finančnú pomoc e, na účely výskumu alebo financovanie štúdií v otázkach e, európskej spravodlivosti. Chcem vás ubezpečiť, že sa snažíme to riešiť tak, aby to bolo rozumné z ekonomického hľadiska a takisto by som sa prihovoril za to, aby sme zabezpečili určité prostriedky na tento účel E, program Horizont 2020 do značnej miery sa angažuje v oblasti e, hospodárskeho rastu a pracovných miest a pán Bruton e, v našej vláde sa priamo zobra touto otázkou, touto oblasťou a domnívam sa, že práve s ním budem musieť spolupracovať, aby sme v rámci činnosti predsedníctva zaistili isté prostriedky pre túto oblasť. Domnievam sa, a dúfam, že som nikoho nevynechal som, uvedomujem si, že e, niektoré otázky e, sa prelinali. Áno, niečo som predsa len vynechal. Odznela tu otázka ohľadom e, odbornej prípravy sudcov. Táto oblasť spôsobuje veľký záujem a veľa sporov. Jednotlivé krajiny majú rôzne systémy a pre právny štát, pre európsku demokraciu je mimoriadne dôležitá nezávislosť súdneho systému, súdnictva. A tak ako v niektorých členských štátoch e, e, existujú vzdelávací systémy práve pre sudcov. E, takíto ľudia dostávajú odbornú prípravu a stávajú sa e, sudcami. V Írsku, v niektorých ďalších štátoch e, je trošku iný systém a právnici sa vymenúvajú do systému súdnictva. A v týchto e, štátoch niektorí sa domnívajú, že ak ste sa venovali právo, to ešte neznamená, že máte dostatočnú prípravu na to, aby ste pracovali sudcom. Ale potom, ako E, človek sa dostane do e, systému súdnictva, e, exekutíva nemôže tam zasahovať, pretože to by znamenalo zásah do nezávislosti súdnictva. To znamená, že napríklad v Írsku existuje špeciálny orgán zabezpečujúci sa stálu odbornú prípravu súdcov Vzhľadom na e, e, rozdely e, v jednotlivých štátoch na ústavnú úpravu, nedomnievam sa, že by bolo reálne mm, vytvoriť nejaké identifikovateľné pravidlo v celej Európe, ktoré by upravovalo odbornú prípravu sudcov. V našich krajinách pôsobia totiž nerovnaké systémy. Chápem však a súhlasím s tým, že je tu určitá e, obava, že v niektorých záležitostiach e, prístup e, k odsúdeniu môže spôsobovať problémy, ale podľa mňa kľúčové je zabezpečiť nezávislosť súdnictva. I keď niekedy nesúhlasíme s konkrétnymi rozhodnutiami alebo postojom jednotlivých sudcov, E, problém však e, spočíva v tom, že politici sa nesmú tvariť, že oni sú súdcami, nesmú narušovať nezávislosť súdnictva a nesmú konať tak, aby spochybnili e, dôveru obyvateľov v to, že v súdoch sa rozhoduje bez akýchkoľvek politických vplyvov. Myslím si, že to je základná hodnota a treba si uvedomiť, že každý členský štát e, inak e, upravuje odbornú prípravu súdcov a nedomnievam sa, že v stredo alebo dlhodobom e, časovom horizonte budeme mať rovnaký prístup, prípadne nebude nanútený jednotlivý postup pre, na členským štátom, to by bolo veľmi zložité, aby to spôsobilo ústavné problémy. Ďakujem veľmi pekne za všetky vaše otázky a dovolte by som sa ospravedlnil, ak máte pocit, že som e, nedostatočne e, zodpovedal vaše otázky. Budem, sú, budem tu k dispozícii dnes a zajtra a predpokladám, že dostanete ešte ďalšiu možnosť vrátiť sa k týmto záležitostiam. Ďakujem veľmi pekne a teraz mi ostáva iba poďakovať za eh, pána ministra za komplexné odpovede. Prajem vám veľa úspechov mm, eh, v rámci vášho predsedníctva, aby ste dosiahli eh, veľa cieľov stanovených vo vašom ambicioznom programe a, mm, a teraz pán Stojanov, môžete sa prihlásiť odchod a potom bezodkladne budeme hlasovať. nie je tu tlmočenie do bulgárčtiny. Dúfam, že sa ten problém vyrieši ešte predtým, ako sa začne hlasovať. Pán Stojanov, máte tlmočenie? Nemám tlmočenia, ale jednu, jedna organizačná, organizačná otázka ohľadom hlasovania, poviem to po anglicky. Možno, že naozaj je tu nejaký problém s tlmočením. Chcel by som požiadať, aby bod 19 sa odročil na ďalšie zasadnutie výboru Poradil som sa e, e, so sekretariátom a informovali ma o tom, že očakávam ešte dodatočné informácie zo strany komisie a rady. Výbor NV totiž nás požiadal, aby sme poskytli e, výklad ohľadom delegovaných a vykonovacích aktov k tej sprave, o ktorej sa diskutuje v tom výbore. Máme ešte čas a od tejto správe sa bude hlasovať v marci. To znamená, že treba počkať na informácie z Rady a komisie. Budeme o tom hlasovať počas nasledujúceho na zasadnutie. Hneď vám zodpoviem, pán Stojanov. Chcela by som sa e, e, rozlučiť e, s pánom ministrom a jeho spolupracovníkmi a potom budeme i hneď v tom pokračovať. Ďakujem. Um, Vážené dámy, vážení páni, a teraz e, budeme hlasovať. Pán Stojanov. Uh, Mr. Stojanov. Pán Stojanov. Dúfam, že dostávate tlmočenie v poriadku, tak potom budem pokračovať po nemecky. Takže pokiaľ ide o hlasovanie e, o bode 19, e, môžeme to naozaj odročiť. A teraz e, máme pomerne rozsiahly zoznam na hlasovanie, takže poprosím, aby sme to robili rýchlo. Takže nebudem sa pýtať na to, kto sa zdržal aj pán predseda e, Lene e, sa pýta iba na to, kto je za, proti, tak nebude sa pýtať e, na kto sa zdržal. Budem postupovať rovnakým spôsobom bod 2. I hneď pristúpime ku hlasovaniu a chcel by som požiadať spravodajcov, aby ste sa hlasili, ak máte niečo povedať E, nebudem e, sa pýtať na to, či máte čo povedať. Prihláste sa k niečo máte. A po tretie, máte so sebou hlasovacie kartičky? Skúsime e, to vyskúšať. Vidím, že pri sociál-demokratoch je viac prítomných, takže ospravedlňujem sa. Karik povedal, že pôjde pre svoju kartičku, a takže sa vráti a bude hlasovať v poriadku ale poprosila by som predsa len o skúsobné hlasovanie, takže aby sme okrem Karin vedeli, kto je všetko prítomný. Takže poprosím vás, e, skúsobné hlasovanie. Vyskúšajme to. Takže hlasujme, prosím. Herr Karim ist wieder zurückgekommen, also wir können dann gleich fort. Takže pani e, Karim sa vrátila. Pán Karim sa vretol, eh, mm, spomenuli počas vašho krátkej neprítomnosti, prečo nie ste prítomní? Gesehen von Herrn Karim fehlt. Takže okrem pána Karina. Okay. Offensichtlich fehlt. Zdá sa, že ešte jeden hlas chýba. Všet, si ste, prosím vás, skúšobne eh, hlasovali aj pána Karim? Máme jedného človeka navyše? Also Máme ešte jedno, eh, príliš veľa hlasov. Treba si to vysvetliť. OK, alles OK jetzt. Všetko v poriadku, takže tým sa dostávame k hlasovaniu o e, prvej správe. To je o CSR Corporate Social Responsibility. Odsek 1. Ample 1, kto je za? Proti? Schválené. DV2. Kto je za? Proti? To si overíme. Takže overujeme. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. tým. Tam alle ihre... Äh... Eh, Dvaja poslanci ešte nehlasovali, hovorí pani predsedajúca, takže prosím, zadajte svoje hlasy. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Ďalej k ďalšiemu pozmeňujúcemu návrhu a pozmeňujúcemu návrhu 1, kto je za, proti, zamietnuté. Ďalej kompromis 1, kto je za, proti, schválené. Pozmeňujúci návrh 2, koferáty, koferáty 3, za, proti, schválené. 4, koferáty, kto je za, proti, schválené. 6 Taylor za, proti, schválené. 7 Masip za, proti, schválené. Kompromis 5 za, proti, schválené. Pozmenujúci 9, e, návrh 9 Baldasare za, proti, schválené. Kompromis 6 za, proti, schválené. AFET 3 za, proti, zamietnuté. AFE 22 za, proti, zamietnuté. INTA 6 za, proti, zamietnuté. INTA 17 za, proti, zamietnuté. INTA 19 za, proti, zamietnuté. INTA 26 za, proti, zamietnuté. Inta 30 za, proti, zamietnuté. DV11 za, proti, zamietnuté. DV14 za, proti, schválené. DV21 za, proti, schválené. DV22 za, proti, schválené 923 za, proti, zamiednuté. Lichtenberger McCarthy 13 za, proti, zamietnuté. <clears throat> Pozmeňujúci návrh 15 Taylor za, proti, schválené. 16 McCarthy Regner za, koleg- Kolega Koferaty, nech sa páči. My máme návrh eh, a chceme predniesť ústny pozmeňujúci návrh, ktorý nie je zahrnutý na hlasovacom zozname. Pre tých, ktorí nemajú text tohto ústneho pozmeňujúceho návrhu, tak len poviem, že tam sa nahrádza jedna časť tohto pozmeňujúceho návrhu tá konkrétne, ktorá obsahuje odkaz na iniciatívu v oblasti, oblasti pojmu podpora a tam ďalej, kde sa hovorí o komisii, tak tam by sme uviedli podporovať ciele v oblasti medzárodnej integrácie. Dobre? V poriadku. Takže kto je za? Proti? Schválené. V ďalšom odseku 13a máme rozdelené hlasovanie. Prvá časť, kto je za? Proti? Schválené. Druhá časť za? Proti? Musím to overiť. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Ďalší pozmeňujúci návrh MPL 11 za, proti, schválené. DV4 za, proti, schválené. Kult 15 za, proti, schválené. Kompromis návrh 2 za, proti, schválené Ample 7 za. Proti. Zamietnuté. AFED 19 za. Proti. Zamietnuté. INTA 22 za. Proti. Zamietnuté. INTA 28 za. Proti. Zamietnuté. INTA 35 za. Proti. Schválené. DV20 za proti. To si musíme overiť. Otváram hlasovanie. Äh, Ešte stále neodovzdali všetci poslanci svoj hlas. Trinásť proti, 10 za, zamietnuté. Kult 2, za, kto je za? Proti, schválené. Kult 20 za, proti, schválené. 20. pozmeňujúci návrh McCarthy Regner za, proti, schválené. Kompromis 3 za, proti, schválené. Inta 9 za, proti, zamietnuté. Kult 3 za, proti, zamietnuté. Koferaty 23 za, proti, schválené. Ample 2 za, proti, zamietnuté. Ample 5 za, proti, schválené. AFED 18 za, proti, zamietnuté. Kult 19 za, proti, zamietnuté. 24 za, proti, schválené. 25 Taylor Tyne Wikström za, proti, ešte raz za, proti, schválené. 26 Koferaty za, proti, schválené. 27 McCarthy za, proti, schválené. 29. Kto je za? Proti. Teraz sa to už zdá trochu zmetočné, musím si to overiť. Takže otváram elektronické hlasovanie. To je 29. Baldasáre. Ukončujem hlasovanie. Vidíte, to je vždy jasné. 17 za, 7 proti, takže to jednoznačne prešlo. M po štvorka. Kto je za? Proti. Zamietnuté. Kult 9 za. Proti. Schválené. 30. Kto je za? Proti. Schválené. 31. Tajn za. Proti. Zamietnuté. 33. Baldasáre za, proti, schválené. Pozmenujúci návrh 34, kto je za, proti, schválené. Inta 20, kto je za, proti, schválené. Inta 27, za, proti, zamietnuté. Takže INTA 27 overíme si elektronicky. Ganz klar dafür. To bolo celkom jasné za. Dobre, že ste to žiadali overiť. Kult 11 za, proti. Schválené. 36 Katajn, kto je za, proti Zamietnuté. DV16 za. Proti. Schválené. 37. Baldasáre za. Proti. Schválené. 16. za. Proti. Zamietnuté. Schválené. 21. za. Proti. Zamietnuté. Inter 25 za. Proti. Schválené. Inter 32 za. Proti. Schválené. 9.17 za. 9.17 za. Pro, za. Proti. Zamietnuté. Inta 1. Kto je za? Proti. Zamietnuté. Kompromis 4. Za. Proti. Schválené. Pozmeňujúci návrh 40. McCarthy. Kto je za? Proti. Schválené Takže tým sa dostávame až k záverečnému hlasovaniu. Tu budeme hlasovať elektronicky. otvárame elektronické hlasovanie. Herzliche Gratulation der Srdečne blahoželám. Pri dvoch e, hlasoch proti správa je schválená. Takže blahoželám takisto ďakujem pekne za tie v súvislosti s tým, že sme mali veľa pozmeňujúcich návrhov. A teraz ďalšia správa. Štatút e, Európskej vzájomnej spoločnosti, pán Berlinguer, ak nemáte, pán spravodajca, nič e, proti tomu, potom by sme mohli hlasovať. Ak e, politické skupiny súhlasia, mohli by sme hlasovať en bloc. Takže je tu takýto užitočný návrh Mohli by sme hlasovať ten blok, pokiaľ politické skupiny nemajú žiadne námietky. Súhlasia s tým e, politické skupiny? S týmto hlasovaním on blok? Áno. Politické skupiny sú za jedno. To znamená, že budeme hlasovať o záverečnom znení. Takže poprosím vás o e, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. E, takže Luigi Beringuer, e, Európskej vzájomnej spoločnosti. E, všetci ste hlasovali? Ešte niekto chýba? Pani Kastex? Končím hlasovanie. Blahoželám, pán spravodajca. 22 hlasov e, e, proti. Jeden hlas sa zdržal. Ďalší bod. Naozaj je to dobré. Ďalší bod e, programu Absolutorium e, za rok 2011 Všeobecný rozpočet EU Súdny dvor. Takisto hlasujeme mm, elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 24 hlasov e, za, nik nie je proti, nik sa nezdržal, blahoželám. A teraz ďalší bod. E, audiovizuálne médie. E, spravodajkynia Françoise Castex. Nech sa páči, pani Castex. Áno, chcel by som e, e, naznačiť, že pokiaľ ide e, sa zoznam SAD, my sme žiadali o delené hlasovanie a v obi dvoch prípadoch by som chcela e, poradiť plus. Takže v hlasovacom zozname sú tam predsa len určité rozpory. Pani e, Frastex, v poriadku, ideme hlasovať. Pozmení sa návrh 1. Výland, kto je za? Proti. Zdržali sa teda schválené odsek 2, na návrh 2, výland, oddelené hlasovanie, prvá časť, to je za, proti, schválená, druhá časť, za, proti, necháme si to overiť. Myslím si, že je to schválené, ale overme si to predsa len elektronicky. Všetci ste hlasovali, prosím? Áno, jeden hlas navýše zo strany EPP. Áno, teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie. 11 a 11 zamietnuté. A teraz Všetko je v poriadku? Spočítali ste to? na vrch, ktorý Wieland, pani Geringer. Bolo by dobre, keby sa to zobrazovalo aj na obrazovky. Pán Landersbergis nehlasoval. Aj pán Zajas práve mi povedali. Nevidela som to, takže 11 za a 11 proti, ale predtým som povedala, že e, jeden hlas PP e, e, máme navyše. To znamená, že jedna osoba navyše hlasovala. A teraz, keď si po tom, čo sme si elektronicky overili, zdá sa, že dva kolegové z SPP nehlasovali a to znamená, že hlasovanie o tejto druhej časti Vilent, pozmeňujúci návrh 2, druhá časť, musíme zopakovať toto hlasovanie. Chcel by som požiadať členov EPP, aby ste sa dohodli, kto nebude hlasovať, aby ste nemali príliš veľa, alebo príliš e, málo hlasov. Ok, Herr Landsbergis. Pán Landsbergis. No, chcel by som požiadať EPP, e, e, aby ste sa dohodli, aby vás nebolo príliš veľa. Opakujem Takže Wieland dvojka, druhá časť elektronické hlasovanie. No, das war jetzt wirklich entscheidend. No za to bolo rozhodujúce. Máme 12 za a 11 proti, tak je to predsa len schválené sa na vrch 3, Wieland. Kto je za? Proti? Schválené. Oddelené hlasovanie. Odsek 4a, sa na vrch 4, Engström. Prvá časť. Kto je za? Proti. Schválená. Druhá časť. Za. Proti. Zamietnutá. E, peťka Wieland. Za. Proti Schválené. A teraz e, záverečné hlasovanie o návrhu stanoviska. Poprosím vás o elektronické hlasovanie. Nech sa páči. Dvadsiatich 23 hlasov za, nik nie proti. E, blahoželám ďalší bod programu. spravodajca Berlin Berlinguer, štatút a financovanie európskych politických strán. Článok 3, bod 1b, pod, pod cek 1, 15, Hefner. Kto je za? Proti? Tam je nejaký jeden. Ferovi priniesli. Zdržali sa, musíme si to overiť. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeň sa na vrch 1. Spravodajca, kto je za? Proti? Schválené. 17. Hefner. Identicky z 18. Pán Wieland. Naozaj ide o rýchlosť pri e, e, nemusíte hovoriť e, e, o výsledkoch, ale e, keď nie je to zobrazené na obrazovke, to je také zložité. Pán Vilent, nemám celkom e, dobré tiež pochopenie, preto súhlasím s vami. Neviem, či by nebolo možné technicky e, zabezpečiť e, zobrazenie výsledkov e, hlasovania. Pokúsime e, sa to vyriešiť. Okamžite sa o to pokúsime. Toto je možné samozrejme iba, keď e, sa hlasuje elektronicky, ale o tom viete. Takže pozmeňte sa návrh 17 18, e, vypustenie, kto je za, proti, zamietnuté. Pozmeňte sa návrh 2, spravodajcu za, proti, Nik, e, nehlasuje. Musíme zopakovať. Kto je za? Proti. Schválené. Pozmeňte sa návrh 19. Lene, Kto je za? proti, schválené. 20 Hefner za, proti, schválené. Musím zopakovať eh, hlasovanie o 20. Naozaj poprosím vás, aby ste zriteľne hlasovali. 20 Hefner. Kto je za? Proti. Schválené. A teraz 28 za, proti, zamietnuté. 30 za, proti, zamietnuté. 31 za, proti, zamietnuté. Trojka, spravodajca za, proti, schválené. 4 za, proti, schválené. 36 za, proti, zamietnuté. 5 za, proti, schválená. 64 Stojanov za, proti, zamietnuté. 65 za, proti. Poprosím vás zretelne hlasovať. Kto je za? 65 Stojanov. Kto je za? Proti? Elektronicky si to overíme. Končím hlasovanie. 13 sú proti, 10 za, zamietnuté. 67 stojanov za, proti, zamietnuté. 6 Lene za, proti, schválené. 7 Hefner za, proti, schválené. 8 Hefner A za, proti, schválené 9 Hefner za, proti, schválené. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. 21 eh, eh, za, 1 proti, 1 sa zdržal. Blahoželám. Môžem iba zablahoželať. A teraz ďalší bod programu, pán Speroni. Pani Wikström. Chcela by som odročiť túto otázku, pretože e, záverečnú e, notu sme dostali iba v piatok. Takže mali by sme sa tomu venovať e, E, e, vážne potrebujeme na to viac ako jeden alebo dva dní. Pán Speroni, e, zdá sa, že s tým súhlasí, takisto je pán Cvievka. Áno, podporujeme to. Takisto je pán Berlinguer. Tak, to znamená, že odkladáme to, odročíme. Ďalší bod programu, takisto právny základ, takisto spravdaj spravdaj sa pán Speroni Budeme hlasovať. Kto je za? Proti? Schválené. A teraz posledný právny základ. Takisto pán Speroný. Kto je e, za správu pána Speronyho? Za? Proti? Schválené. To znamená, že dnešné hlasovanie je tým pádom ukončené. A teraz ďalší bod programu. Ale predtým by som chcela vám požiadať, e, po, poďakovať za e, strpezlivosť. Mali sme pomerne rozsiahly e, hlasovací zoznam. Tak ako včera sme sa po viacerých zmenách dohodli na našom programe. Teraz prichádza na rad bod 23 a slovom pán Luigi Berlinguer. Dúfam, že ma teraz počuje. Herr, Berlinguer. Pán Beringer. Bod programu 23 a teda máte slovo. Soltanto brevemente. Veľmi stručne, pretože e verifica eh, di, sull'impatto. Opäť sa raz e, dostávame dopadovej štúdii, ktorá bola robená v rámci našej snemovne a táto táto štúdia skúmala inú dopadovú štúdiu, ktorá bola vykonaná Európskou eh, komisiou. No a tá zároveň vlastne reflektovala na obchodné právo, predajné právo, to je téma, ktorá je v súčasnosti preskúmávaná týmto výborom. Aké sú tie zásadné závery? tejto dopadovej štúdie. Dá sa povedať, že tie závery, ktoré boli dosiahnuté v rámci tejto dopadovej štúdie, by mali byť eh, by mali vlastne uprednostňovať pozíciu komisie a jej dopadové analýzy. Ale sú tu isté aspekty, ktoré sú spomínané v dopadovej analýze a ktoré spôsobia, že to bude jednoduchšie vlastne obsiahnuť túto, tento koncept a posunúť čiastočne ten dôraz. Nemusíme, hoci, hoci je neskoro, nemusíme dneska príjmať žiadne rozhodnutia, ale rád by som len povedal, že legislatíva ohľadom tých iniciatív, ktoré majú byť eh, vyvinuté v rámci oblasti európskeho predaja, tak celá téma je ešte stále trochu nejasná. Ešte tu je niekoľko aspektov, ktoré nie sú zrejme. Ja a pán spoluspravodajca, pán Lene, sme presvedčení, že je kľúčové, aby sme ďalej napredovali v tejto téme. Hoci niektoré pozmeňujúce návrhy budú nevyhnutné, to pozmeňujúce návrhy k textu ktoré navrhovala komisia. Ale ten bod, ktorý je tiež spomenutý aj v nedávnej e, dopadovej analýze, je čosi, čo sme povedali už na úrovni výboru. A síce, že tu nie je pochybnosť o tom, či budeme alebo nebudeme pokračovať vpred, to je jasné. E, my chceme túto vec, situáciu doplniť tak, aby sme ehm, aby sme dosiahli riešenie. Situácia, ktorú sme mali dnes eh, za prítomnosti um, eh, írskeho ministra spravodlivosti, by nás mala posunúť práve týmto smerom, pretože sa zdá, že celá téma spravodlivosti, legislatívy, fragmentácie, európskeho, fragmentácie vnútorného trhu práve kvôli eh, rozdielom medzi členskými štátmi Mm, to všetko sa stáva oveľa dôležitejšie, keď chceme dosiahnuť ekonomickú, eh, ekonomickú cestu k efektívnejšiemu obchodu a predaju. Toto je ten základný problém, s ktorým sa Európa eh, dnes potýka. Takže okrem ekonómov a ich, um, ich analýzy, aj právni experti musia prispieť svojou mierou k rastu aby sme dokázali Európu efektívne naštartovať. A existuje tu celý rad rozdielov medzi dvoma konkrétnymi členskými štátmi. Líšia sa v spôsobe, ako organizuje svoj vnútorný trh. Zároveň sa e, líšia vlastne aj tým, že pomocou týchto rôznych prekážok pre vnútorný obchod vytvárajú bariéry. No a tieto bariéry obmedzujú rast a blokujú rast. Európska komisia Ehm, uviedla niektoré argumenty už vo svojej prvej verzii správy. No a v poslednom ehm, dokumente bola tá pozícia čiastočne upravená a doplnená, ale, ale tie voliteľné nástroje pre všetkých 27 členských štátov si budú vyžadovať ďalšiu pozornosť. Naozaj zatiaľ nemôžeme vytvoriť nejaké všeobecné prierezové, všeobecne aplikovateľné riešenie, pretože nemôžeme zavezovať firmy k tomu, aby posudzovali situáciu, v ktorej sa nenachádzajú v súčasnosti, pretože jednoducho máme tu také veľké obmedzenia v už existujúcej e, legislatíve. Tento nový dokument teda keby indikuje, že máme tento nový návrh pre, európsky, eh, pre európske predajné právo. Musíme byť veľmi opatrní ehm, pre, pre ďalšie napredovanie, takže chcem odporúčať všetkým, aby ste si veľmi pozorne prečítali tento dokument. Myslím si, že naše obavy sú čiastočne upokojené, sme tu do istej miery ubezpečení o tom, ako sa má napredovať a tento text reflektuje na návrh komisie nie je v úplnom súlade s návrhom komisie, ale je to rozhodne dobrá indikácia toho, kam máme smerovať a kam by sme mali ďalej pokračovať. Ďakujem pekne, pán Verlinger. A teraz pani Elke Balon s tým, aby urobila stručnú prezentáciu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Naozaj, ako už pán spravodajca naznačil, aj príslušná zložka Európskeho parlamentu zhodnotila dopadovú štúdiu komisia a hodnotila sa aj metodika, či naozaj súhlasí s usmerneniami pre dopadové štúdie a tento nástroj, teda táto štúdia umožní vášmu výboru aj výboru pre vnútorný trh posúdiť tento návrh pri tom, že sa poznajú všetky fakty a údaje. Ja viem, že mám málo času k dispozícii, tak budem stručná v tejto prezentácii. Ak bude potrebné, potom neskôr môžem zájsť do detailov a môžem aj e, diskutovať s pánom spravodajcom. Ak dovolíte, ešte začneme v krátkosti závermi. Po všeobecnosti si myslíme, že toto je jeden z tých lepších dokumentov, pokiaľ ide o kvalitu takýchto správ, ktoré dostávame z komisie, pretože vlastne my hodnotíme všetky takéto štúdie z komisie. Táto dopadová štúdia je veľmi jasne formulovaná, naozaj štruktúra je veľmi logická, dá sa dobre čítať, poskytuje viacero alternatív, a alternatíva, ktorej dáva prednosť komisia v tejto štúdii, je taktiež tou, ktorej aj parlament dáva prednosť po tom, čo vlastne prebehne proces týkajúci sa zelenej knihy. Čiže aj zainteresované strany majú k tomu takýto postoj, takže tá štúdia vyzerá v poriadku. Táto dopadová štúdia samozrejme nie je úplne dokonalá, predsa len sme našli niektoré slabiny, hoci nenazval by som to vyslovene chybami, pretože si nakoniec nemyslím, že by to podkopávalo argumentáciu komisie, ale určité slabé miesta tam sú a zaslúžia si to, aby sme o nich hovorili. Táto dopadová štúdia by mala v podstate v maximálnej miere poskytnúť kvantitatívne hodnotenie prínosov a nákladov. A v tomto prípade vidíme, že komisia na prvý pohľad naozaj úspešne sa pokúsila vypočítať, aká je potreba v rámci tohoto návrhu a samozrejme tak, ako je to zadefinované v tejto štúdii a aj potom, aké budú dôsledky, ak sa to stane zákonom. Čiže potom sa hodnotili aj tzv. náklady na transakcie. Čiže ide o to, že vlastne podniky, hospodárske subjekty a spotrebitelia vlastne trpia, no, silné slovo. E, ide o to, že v podstate mm, sa niečo deje pri transakciách, hlavne cezhraničných, a tie majú vyššie náklady, podstatne vyššie náklady, než pri eh, transakciách vnútroštátnych. Čiže vlastne toto hodnotenie dôsledkov poukazuje na to, že vlastne náklady transakcií hm, sú ovplyvňované rozdielmi v zmluvnom práve jednotlivých štátov toto naozaj ovplyvňuje aj náklady na transakcie. Ak sa to nespochybní, tak vlastne tieto rozdiely e, v zmluvnom práve, práve, že spôsobujú veľké rozdiely nákladov. A vlastne objem tohoto príspevku e, je vlastne predmetom štúdie. Komisia počíta, vypočítava teda, aké sú náklady a metodika, ktorá sa tu používa, je ale naozaj zraniteľná zo strany kritiky. Poviem prečo. E, vychádzajúc zo štúdie Eurobarometra a z ďalších dvoch prieskumov, ktoré boli vykonané za týmto účelom, ide o to, že tieto údaje sa transformujú, čiste ide hlavne o kvalitatívne hodnotenia aj v súvislosti s nákladmi pri transakciách cezhraničného charakteru. Dochádza potom ich transformácii týchto údají, údajov, pardon, ich formou monety, monetarizácie. Z hľadiska vedeckého to asi nie je veľmi ideálna metóda a cítime, že tu je nejaký problém. Ne, proste nechceli sme len tak spak ruky kritizovať, pretože sme sa obrátili na profesora ekonomiky v Ljubljane, aby nám poskytol odborné stanovisko, poskytol ho a pýtali sme sa, či táto metóda je vhodná a ak nie, či by poznal nejakú lepšiu. Jeho odpoveď bola taká, že je to veľmi zložité, pretože náklady na transakcie poprvé vlastne tak to poviem, že nie v tejto e, oblasti ani dohoda medzi odbornými, odborníkmi v akademickom svete o tom, ako by sa to malo správne vypočítavať. Povedal nám doslova pán profesor, teda, že ten, kto vám dá ozaj perfektný vzorec, je ten, kto získa budúcu Nobelovú cenu za ekonomiku. Takže komisia samozrejme sa vynasnažila poskytnúť nám čo najpresnejšie indikácie toho, aké sú predpoklady fungovania takéto legislatívy a teda aké by mohli byť tie náklady pri transakciách. Čiže toto je problém, tá kvantifikácia odhadov a to nie je nepriestrelné. Hej. Druhá vec je proste v tom, že aj súčasná situácia sa hodnotí v tejto štúdii, ale komisia tu nezachádza do žiadnych aspektov budúceho scenára, ktorý by sa odvíjal od súčasnej základnej línie. Takže ako budú tieto náklady ovplyvňované inými nástrojmi, ktoré sa príjmú v oblasti napríklad práv spotrebiteľov. Takže keď sa to vezme do úvahy, tak to bude iné. Teraz sa ešte tieto údaje nezohľadnili. A isté je to aj aspekt politického rozhodnutia, že teda posudzovať alebo neposudzovať to. Určité slabiny tejto štúdie, teda sú napríklad tie, na ktoré som poukázala, ale e, môžeme sa dočítať aj kritických názorov, alebo poznáme aj kritické názory na túto štúdiu, ale empirický prístup vlastne Poviem to takto. Komisia poukazuje na to, že existujú rozdiely v zmluvnom práve jednotlivých členských štátov a to sa prejavuje aj na nákladoch alebo pri nákladoch na transakcie. Čiže záleží od toho, aký, ako sa potom bude odvíjať situácia, keď sa tento alternatívny nástroj príjme a bude používaný v praxi. Dokonca aj keď tie prínosy budú troška v tej štúdii nadsadené, ale tak sú ešte oveľa nižšie, než sa tu naznačuje, ten alternatívny charakter nástroja, ktorý máme pred sebou, samotný spôsobuje, že ekonomické subjekty nebudú znášať tie náklady, ak to nebudú chcieť. Čiže aj ten malý prínos je lepší než žiaden prínos aj keď e, v podstate málo tých hospodárskych subjektov by využívalo takýto alternatívny nástroj, predsa len by to mohlo mať nejaký ekonomický dopad. Tu by som ukončila túto svoju prezentáciu, ale samozrejme veľmi radi sa pustíme aj do podrobnejšej diskusie. Ďakujem pekne za tento prehľad. Pani Gefart sa prihlásila a potom pán Baltasáre. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem pekne za to, že ste e, e, prihlasili aj predstaviteľov e, Lokajskej e, organizácie na hodnotenie dôsledkov ako spoluspravodajkynia. Mám o tom veľký záujem. Aj e, záujem o túto štúdiu, ktorá bola iniciovaná výborom IMCO. Takisto e, ďakujem aj vašemu výboru za to, že ste sa e, Mm, toho zúčastnili ako spoluspravodajkynia. E, vysoko ocením našu spoluprácu. Takisto ďakujem za túto štúdiu. Ako vravíte, metodológie hodnotenia dôsledkov e, Európskej komisie e, považujú za dobré, to je fajn, ale mňa podstatne viac zaujíma obsah. A keď sa pozrieme na obsah, zistujeme, že e, výsledky nie sú až také e, pozorohodné, skôr naopak spôsobuje to určité pochybnosti, o tom sa diskutovalo vo výbere e, IMCO. Nebudem hovoriť o všetkom, spomnem iba body, ktoré sú pre mňa obzvlášť dôležité. Takisto aj Európska komisia hovorila o určitých prínosoch, výhodách, napríklad otázka transakčných nákladov 12 13 píšete vo svojej štúdii a musím konštatovať, že e, tieto výpočty e, vychádzajú z dvoch nereprezentatívnych e, zistení. Viac ako polovica respondentov nemohli uviesť náklady o svojich transakčných nákladoch. Niekoľko sto ľudí, dokonca 400 zhruba 400 e, e, odpovedí a na tomto základe e, sa robia určité predpoklady. Zatiaľ, čo, keď sa pozrieme na počet podnikov v Európe, tak zhruba 200 podnikov poskytli svoje údaje a e, e, e, mm, z nich určite prezident povedal, že tam sú značné náklady a to je menej ako 200. Naozaj je to veľmi zlý základ pre takéto výpočty. Ďalšie, ďalšie údaje hodnotenia podnikov nie skutočných nákladov a vy ste, pani kolegyňa, to nezohľadnili. Je tu ešte aj smernica o pravách spotrebiteľov, myslím si, že do značnej miery rieši tento problém. Takisto sa to nezohľadnilo aj to, že je tu uh, uh, legislatíva e, ADR, uh, ktorá uh, upravuje problémy uh, uh, spotrebiteľov pri nákupe, napríklad obava pred podvodom uh, alebo že tovar napríklad dostane, dostanú poškodený. To sa vôbec e, e, mm, nezohľadnilo a myslím si, že nie je to dostatočná e, reprezentatívna štúdia e, z roku 2007 e, čítame takéto hodnotenie dôsledkov e, Európskej komisie a samotný argument, že tento návrh Európskej komisie znamená značné výhody z hľadiska cien pre spotrebiteľov? No už neviem. E, takisto e, je tu zvýšená konkurencia e, a zniženie nákladov predstavuje 0,4 až 0,7 že je to niečo značné, tak potom nemôžem sa neopýtať, čo je menej významné ako 0,05 je to zaujímavá e, analýza e, dopadov a porovnanie e, možností a stadial vyplýva to, čo ste práve vyzdvihli, že že výsledky eurobarometru sú veľmi nejasné takisto nie je tu žiadne zdôvodne toho, prečo e, e, výpočty e, úspor sa zakladajú na iba 25% podnikov. Komisia hovorí, že chýbajú údaje, ale zároveň spomína 25%. Je to veľmi pochybný základ. A nie som si nie som presvedčený, že je to naozaj tak, nemôžem to nejako potvrdiť, ale radšej by som nič netvrdila, keď nemám to podporené číslami. E, e, takisto, e, že to zvýši počet malých podnikov, ktoré dokážu tak predávať, pretože budú mať určité rezitko punc kvality. Myslím, že to sú ríce špekulácie. Nemôžeme podľa mňa pracovať na takomto základe. Je to nezodpovedné keby sme vychádzali z takéhoto e, e, základu a e, treba premyslieť o tom, čo ďalej s týmto návrhom Európskej komisie. Jednu vec by som chcela jasne povedať. Myslím si, že je nutné upraviť, mať lepšiu úpravu v tejto oblasti, Nemyslím si, že mali by sme v žiadnom prípade e, zamietnúť tento návrh e, Európskej komisii. Treba mať úpravu v danej oblasti, ale či pôjde o fakultatívnu úpravu, e, myslím si, že to sa zatiaľ ešte nepreukázalo. A vo svojom návrhu by som chcela odporučiť, aby sme sa venovali tomuto návrhu Európskej komisii pri presadzovaní práv spotrebiteľov s tým, aby to bolo naozaj úspešné a podľa možnosti treba sa snažiť o úplnú harmonizáciu tam, kde je to naozaj možné, prípadne o minimálnu harmonizáciu tam iné nie je reálne s tým, aby sa e, e, právna úprava členských štátov sa postupne zbližovala a potom, aby sme nemali vyslovene e, fakultatívny systém, chceme mať vnútorný trh, kde budeme mať rovnaké práva s tým, aby sme e, e, mali v 27 a neskôr 28 členských štátov e, harmonizované práva s tým, aby európska úprava bola fakultatívna, bola by určitou alternatívou s tým, aby sa podnikom ľahšie pracovala na vnútornom trhu a s tým, aby sme zaistili práva spotrebiteľov a spotrebiteľiek a mali jasné aj v otázke právneho základu. To je asi všetko, čo som chcel uviesť, ale naozaj chcem e, veľmi pekne poďakovať za túto štúdiu, ktorú ste predsa len urobili. E, myslím si, e, že aj negatívne názor na túto štúdiu nie znamenajú, že nemá svoje kvality. Myslím si, že inak je pomerne kvalitne vypracovaná. Ďakujem pekne, pani Gepard pán Baltasare a potom pán Speroni. Grazie, prezidente. Ďakujem za slovo. No, my sme tiež chceli robiť ešte jednu doplnkovú analýzu e, tej štúdie, ktorú vykonala komisia. No keď hovoríme o detailoch e, hodnotenia dopadovej štúdiu, dopadové štúdie, hej, hodnotili sme niektoré aspekty nákladov, aj údaje z Eurobarometra. Je tu priestor pre diskusiu, aj keď myslím, že tu nehovoríme o tom základnom probléme. Tie nejasnosti hlavne sú spôsobené určitými internými metódami e, komisie. V podstate ide o vnútorný trh EÚ, nie? Ale o čo ide? Vlastne tie problémy, ktoré v súčasnosti blokujú vnútorný trh. Tak o čo tu ide? E, nedostatok dôvery. To je práve nedostatok tejto dôvery medzi hospodárskymi subjektmi, ale aj zo strany spotrebiteľov. Takže treba aj vo Švedsku zrejme je taká situácia, pretože Ide o to, aby sme mali dostatočný právny rámec. Ide o to, aby aj moje práva ako občana boli zabezpečené. Takže o čo tu ide? Hospodárska súťaž má umožniť prístup k väčšiemu objemu alebo počtu a množstvu výrobkov na tovar alebo produktov na trhu. A máme nástroje, ktoré umožňujú favorizovať vnútorný trh. A vždy je lepšie dať k dispozícii nejaké právo, ktoré je alternatívne, čiže dáva priestor aj členským štátom. A ide o to, aby sme sa vyhli tomu zmetku, ktorý máme dnes, napríklad keď Napríklad Slováci musia tiež e, vedieť, že tam potrebujem nejakého tlmočníka, aby som tam mohol niečo robiť a potom ide o to, aby existovali pravidla medzi mnou a hospodárskymi subjektami v Európskej 27. Ja som právnik a povedzme, potrebujem nejaké požičky dostať Polska alebo z Portugalska alebo získať peniaze naspäť zo Španielska. Toto všetko by nebolo možné, keby tieto podniky, ktoré, ktoré sa týkajú takéto aktivity, pokiaľ by si tie vybrali nejaký taký nástroj, kde sa povie, teda, ktorý by nepovedal, že aké sú tie nástroje, ktoré, teda, alebo aká je cesta k tomu, aby sa dalo získať E, tie prostriedky späť napríklad. Čiže tá, e, ten nástroj má 140 článkov. Hej? V podstate právni experti chápu, o čo tu ide, aké sú tu problémy. Ide o ochranu vlastných práv a ide o to, aby sa vlastne nenanúcoval právny systém jednej krajiny in, druhej alebo niektorej inej. Čiže zladiť tieto právne systémy 27 krajín je veľmi ťažké, pretože v krajinách existujú rôzne tradície. Niektoré majú alebo vychádzajú e, z kontinentálneho rímskeho práva. A ide o to, aby sme sa zladili na tom, že dobrovoľne všetkých 27 štátov príjme nejaké spoločné normy v tomto smere. Teda, a chceme naozaj, aby vnútorný jednotný trh na kvalitne fungoval. Čiže budeme hovoriť o hospodárskej súťaži a o tom, čo všetko sa ponúka občanom. Ale tu to, že v podstate zatiaľ len na národné spoločnosti dokážu poskytovať svoje výrobky v 27. prierezovo. Takže musíme brať do úvahy možnosť hľadať nové cesty a keď je to alternatívne právo, tak je to tiež určitá nová cesta. A treba prekonať ekoizmus, ktorý existuje v rámci EÚ. Ďakujem pekne, e, pán Speroni, pán Majer. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Len veľmi stručne e, vystúpim, pretože plne súhlasím s tým, čo hovoril aj kolega Baldazáre. E, takže len to trošku drobne doplním. Československo už neexistuje, pre vašu informáciu, pán kolega, už je Česká republika a Slovensko, tak aby ste to mali na, na pamäti. Chcem sa spýtať jednu vec. Ako sme sa dostali k tomu, že e, diskutujeme o tom, že trans, cezhraničné transakcie stoja viac ako transakcie v rámci jedného štátu? Pretože záleží veľmi od toho, akú transakciu ide. Napríklad pri krajinách, ktoré majú špecifickú geografickú dispozíciu, môže ísť napríklad Taliansko alebo Švédsko, ktoré sú e, veľmi rozsiahle na dĺžku, tak e, nevždy má zmysel vlastne kúpiť si niečo e, na severe Švédska, doviesť to do Göteborgu a čakať, že to bude stať rovnako ako niečo, čo kúpim priamo z Dánska, keď to je bližšie. Alebo to isté, ako keď mám niečo viesť vlastne z Janova až na, Sar- na Sardiniu alebo na Sicíliu, no tak to naozaj niekedy nemá zmysel. E, to nie, cena prepravy nie je vždy rozhodujúci faktor. Tie tieto aspekty nezohľadňujú nutne cezhraničný aspekt. Tam ide o geografický charakter danej krajiny. Takže napríklad, keď hovoríme o nákladoch za preklad, e, ktoré by mali, keď je o preloženie obchodnej zmluvy a tak ďalej, tak to je niečo iné. Áno, to môžu byť náklady, ktoré môžu predražovať takýto typ obchodu. Ale myslím si, že tam ide o to, že či to je napríklad e, dovoz bez toho, aby sme potrebovali nejaký súdny, e, súdny dohľad alebo nejaký vyšší úroveň právnej komunikácie. Rozhodne treba si uvedomiť, že cezhraničná transakcia nie vždy stojí viac. Závisí to od viacerých konkrétnych prvkov, ktoré sa skladajú e, do tej záverečnej ceny. Napríklad, ja keď si kúpim niekedy niečo na internete, tak treba povedať, že niečo, čo si keď si to kúpim z Nemecka, tak to stojí menej, ako keď si to objednám z mojej vlastnej krajiny. Tak prečo tvrdíme, že ceny sú vyššie, keď ja nevidím naozaj odôvodnenie pre tento argument? Dankeschön, Herr Mayer. Ďakujem pekne, pán Majer. A potom pán Zievka, ďakujem pekne. A teší ma, že celkové hodnotenie E, e, dôsledkov e, komisie v zásade bolo dobré. Môžeme tomu dôverať, môžeme sa na to spolehnúť. Detaily nie sú naozaj perfektné, ale tak tomu je vždy. Hovoríme teraz o problémoch transačných nákladov dopravných nákladov. To je obrovský rozdiel. Skôr hovoríme o právnej istote Prečo nefunguje nám vnútorný trh? E, kolega nás už na to upozornil. Chceme podporiť jednotný trh, a ktorý nástroj máme k dispozícii. Poznáme z praxe, všetci poznáme, že e, vnútorný trh nám nefunguje v, nebe, e, v Nemecku, dajme tomu, s tým nemáme problém, ale keď v Českej republike alebo v Slovinsku sa niečo objedná, potom vznikajú e, e, problémy pri rovnakých e, predajcoch. A to sme si už sami overili. Keď zadáte do internetu, poviete, že ste Nemecko, žiadny problém, žiadny problém, z Talianska nie je problém, ale za Slovensko je to problém, vám to nepredáme. To sú jednodenné skutočnosti, ktoré sami máme a to by sme mali odstraniť. To nie je otázka. Ale Otázka znie, e, že e, e, spotrebiteľ ne, nekupuje, pretože chyba tu právna oprava. To je to naj, ten najmenší problém. Problém skôr znie, prečo obchodníci, výrobcovia nepredávajú svoje tovary alebo služby v celom, na celom trhu. Musíme zabezpečiť, aby spotrebiteľ mal možnosť E, e, niečo kúpiť, ale keď nebudú tu e, možnosti na predaj, potom to vôbec nemá zmysel. Takže musíme otvoriť vnútorný trh, mali by sme maximálne odstrániť prekážky, ktoré bráňa, pre dajcom predávať svoj tovar v celom, na celom trhu v 27 členských štátoch. Tuto možnosť komisia E, e, uznáva a je to naozaj záležitosť e, posilnenia právnej istoty. Ponúknuť právnu istotu s tým, aby bola aj ponuka. Takisto komisia a tak to bolo povedané aj v úvode, tvrdí, že empirický údaj hovorí o tom, že to naozaj nefunguje, to je správne a z fakultatívneho hľadiska, to by mohlo možné. Fakultatívny prístup je ideálne z hľadiska skúšania toho, čo empiricky nevieme. Ak to bude fungovať, ak podniky to budú akceptovať a budú uplatňovať takéto fakultívne možnosti, to je dobré. A ak to nie budú uplatňovať, to nie je dobré, to neakceptujú a potom, ak e, sa to rozbehne, potom e, to si urobí e, cestu do vnútroštátnej právnej úpravy. V 27 členských štátoch máme občanský zákonník v Nemecku z roku 1900, vtedy nadobudol účinnosť. Samozrejme, v roku 2013 to vyzerá veľ, troška odlišné od e, vtedy. Situácia sa e, vyvíjala, takisto sa musí vyvíjať aj európske právo, takisto keď e, e, to bude fungovať, keď sa to bude akceptovať, potom e, sa to bude preberať aj do vnútroštátnych úpravých a preto som presvedčený, že e, e, z tohto hľadiska hodnotenie e, dopadov má dobrú štruktúru. Má samozrejme určité nedostatky a z toho hľadiska, že transakčné náklady nie sú dobre definované a preto nemôžeme ich aj vedecky podložene skúmať. To znamená, že je tu cesta skúšek a chyba skúšania. Musíme to robiť vo fakultatívnej polohe E, e, nechajme to na podniky, na 99% e, malých a stredných podnikov. Ak to bude dobre, potom to uplatňa a nie, nie. Navrhujem, aby sme išli tento smerom. Treba niečo robiť s tým, aby sme odstranili prekážky fungovaniu vnútorného trhu. Musíme ho otvoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pán Svievka. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, toto je veľmi zaujímavá výmena skúseností a názorov. A dovolte mi vystúpiť aj v mene nášho pána predsedu Leného, ktorý je chorý. V prvom rade chcem poďakovať za veľmi objektívnu analýzu, ktorú sme nikdy nedostali. Je to analýza, ktorá nám umožňuje prijať rozhodujúce kroky ďalej, ďalším zmenom aby sme vyriešili mm, tento veľmi zaujímavý, ale aj zároveň veľmi potrebný nástroj. Náš spoločný trh má cenu sám o sebe, hodnotu sám o sebe a práve preto by sme mali robiť všetko, aby sme zlepšili jeho fungovanie aby sme posilnili jeho dynamiku. Konečne primatelia tejto, tohto riešenia budú, sú tak spotrebitelia, ako aj podnikatelia, ako aj konkrétne podniky. Ehm, toto by malo v konečnom dôsledku zvýšiť eh, predaj, ale aby sme eh, zvýšili predaj, musíme zvýšiť aj výrobu. Takže sú tu jednoznačné benefity, eh, ktoré musíme zobrať do úvahy Pozeráme sa na túto, mm, túto skúsenosť a keď, ideme, keď musíme zajsť ďalej, nemôžeme hľadať len riešenia, ktoré nám donesú výsledok za týždeň. Musíme hľadať dlhodobú perspektívu. A zároveň musíme myslieť na všetkých príjmateľov, ktorí, ktorí majú z tohto benefit. Zdá sa, že pán Majer a pán eh, Baldassari eh, si myslia, že voliteľný systém v tejto fáze je veľmi rozumný. Všetci veľmi dobre vieme, že je veľmi ťažké dneska získať je ťažké získať súhlas 27 a čoskoro 28 eh, štátov, aby sme dokázali vyformovať uniformné legislatívne riešenia, ako už bolo spomenuté na začiatku, ako už spomenali um, ehm, ostatní kolegovia. A zároveň um, testovať tento nástroj v praxi bez toho, aby sme zároveň um, využili riešenia, ktoré sú používané dnes, to je veľmi rozumný prístup. No a práve preto by som rozhodne chcel podporiť našu pokračujúcu prácu týmto smerom a ďalšie, ďalšie angažovanie v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. Pán Karim a tým ukončím tento, uzatvorím zoznam e, rečníkov. Nech sa páči. Samozrejme, odovzdám ešte slovo opätovne komisie, ale teraz pán poslanec a potom už komisie. Pán Karim, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že kolegovia si veľmi dobre uvedomujú, aké mám e, celkovo názory na situáciu so zmluvným právom. V prvom rade by som chcela poďakovať e, vám vás, e, poďakovať vám za veľmi podrobné približenie hodnotenia dôsledkov. Takisto aj ďakujem za správu. E, Venujú sa e, viacerým užitočným záležitostiam nielen v súvislosti s touto otázkou, ale aj v širšom zábere. Po tom, čo som toto všetko zvážil, a e, takisto aj e, jasné stanovisko, čo sa týka pôvodného e, prístupu komisie. Pani predsednička, spomínate si, že predtým som hovoril o tom, že je to jasné preukázanie toho, že komisie predkladá plán, ktorý je založený na politike, ktorú chce uplatniť, že nevychádza pritom z nejakých E, v skutočnosti do určitej miery to potvrdzuje aj tá analýza, ktorú sme tu dostali, najmä keď sa dívam na závery a celkové hodnotenie, ak sa nemýlim, e, e, pokiaľ ide o celkový dopad s prihľadnutím na jednotlivé scenáre, čo by sa stalo, keby EU vôbec nič nerobilo. E, to ma utvrdzuje v názore, že môj počiatoč, moje počiatočné hodnotenie tohto prístupu bola správne hneď od začiatku. Pokiaľ ide o jednotný trh, naozaj nefunguje e, e, maximálne efektívne, nie tak, ako by sme si to predstavovali. Myslím si, že všetci prítomní s tým súhlasia. Nie je to však presne tak, ako to prezentuje komisia keby sa e, vyriešili e, e, všetky problémy súvisiace so smluvným právom, tak ako to hovorí komisie, to by nevyriešilo všetky problémy jednotného trhu. Existujú skutočné opatrenia, ktoré treba uplatniť inde a treba práve na nie sústrediť v prvom rade. Viem, že som v príkom rozpore s názorom ľudí, ktorí sú skúsení a venujú sa tejto otázke viac rokov. Myslím si, že korene problému e, e, pochádzajú spred e, niekoľko desiatkov rokov. Si uvedomujem, že v tomto smere som v rozpore s politickou vôľou únie, v každom prípade som v rozpore s EPP, ale bolo by dobre poznať aj alternatívne údaje z hľadiska dlhodobého prístupu, ale moje stanovisko sa nemení. Ja to musím zdôrazniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz by som rada poskytla komisii e, možnosť, aby sa mohla vyjadriť. Neviem, či je to pán alebo pani. Pán Stadenmajer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, dámy a páni. Dámy a páni, len pár všeobecných vyjadrení. Skôr ako prejdem k niektorým konkrétnym e, vyjadreniam, ktoré zazneli, takže dva všeobecné body prvom rade komisia veľmi víta e, skutočnosť, že práca e, jednotky pre analýzu dopadov e, v sekcii Európskeho parlamentu počiarkuje skutočnosť, že dopadová analýza Európskej komisie rešpektovala metodické požiadavky, ktoré existujú tu by som len zacitoval jednou citátov, jeden, jeden citát môjho kolegu, ktorá povedať, že toto je jedna z tých lepších dopadových analýz, eh, ktoré eh, máme a môžeme v nej naozaj brať eh, veľa inšpirácie. Napríklad jednotka Európskeho parlamentu pre dopadové analýzy spomína, že analýza je veľmi detailná, transparentná, že je jasne napísaná, dobre logicky štrukturovaná, že konzultácie boli vykonávané adekvátne ehm, s tým sme naozaj veľmi spokojní, pretože my si myslíme to isté. Ďalej, dopadová analýza spomína tiež, že keď majú byť konkrétne kvantitatívne dáta, keď neboli e, k dispozícii, tak dopadová analýza komisie si vybrala druhý najlepší e, prípad. A táto e, vlastne sa prenáša rovno do čísel. Do, Správa vašej dopadovej analýzovej jednotky hovorí, že komisia je veľmi transparentná v tých nedostatkoch a má v nich veľmi opatrný prístup. To naozaj eh, bol všeobecný princíp, ktorý ktorý sme uplatňovali v celej dopadovej analýze kedykoľvek sme museli vlastne postaviť čísla alebo vytvárať čísla, ktoré sa eh, vlastne opierali na odhadoch a kvantitatívne dáta prenášali do kvalitatívnych dát. To jednoznačne povedané, niekoho sme nechceli zavádzať. No a z tých odlišných odhadov, ktoré sme mali, tak sme vždy vyberali najkonzervatívnejšie odhady, ktoré existovali a tie sme používali ako východisko pre naše výpočty a pre tvorbu našich odhadov. Áno, my sme sa pokúsili nájsť čo najviac dát k dispozícii a používali sme veľmi široký eh, záber eh, všetkých dát, ktoré existovali, aby sme vyzbierali dostatok dát tie boli robené komplementárnym spôsobom. Ak sme mali dáta z jedného zdroja, používali sme eh, druhý zdroj preto, aby sme si overili krížovo ehm, dôveryhodnosť eh, a reálnosť tohto prvého zdroja, ale existovali aj prípady, keď dáta jednoducho neboli k dispozícii, alebo ako povedal už aj môj kolega z dopadovej jednotky pre dopadové analýzy Európskeho parlamentu, boli prípady, kde jednoducho neboli žiadne všeobecne akceptované metódy, ktoré by napríklad umožnili nám vypočítavať transakčné náklady. My samozrejme nechceme dostať Nobelovú cenu za ekonómiu, ale snažíme sa robiť tú najlepšiu možnú dopadovú analýzu. Takže to, čo sme opäť robili v takýchto situáciách, um, robili sme najkonzervatívnejšie odhady na základe dostupných dát. No a teraz e, ešte k poznámkam pána Karima a pani Gepard. E, pani Gepard poznamenala, že pre výpočty e, transakčných nákladov naozaj používame zdroje ako Eurobarometer a dve ďalšie štúdie. To bol Európsky business panel a Európsky survey panel, takže dva zdroje údajov. Mm, eurobarometre ako dátové zdroje majú isté silné stránky, ale aj isté obmedzenia. My sme vždy priznali tieto obmedzenia tam, kde to bolo nevyhnutné a snažili sme sa ich dopad obmedziť čo najviac. Keď teda používame čísla z Eurobarometra, tak vždy ich overujeme krížovo so špecifickejšími dátami, ktoré sme dostali z iných zdrojov. Dva z nich som spomenul. To bol ten panel malých a stredných podnikov a Európsky podnikateľský panel ďalšie, ktoré som spomenul, Eurostar indexy, um, rejtovanie, ratingy, výskumy, výskumy akademických agentúr a tak ďalej a modelingové. Takže aby som spomenul ešte aj ďalšie zdroje, panel malých a stredných podnikov a Európsky biznis panel, tak tieto sú veľmi kľúčové. Bola to najmä pani Gepard, ktorá spomenula tento panel malých a stredných podnikov. Výsledky z tohto panelu e, vychádzali e, z 1050 odpovedí to nie je taký veľký počet, ako má Eurobarometer, to priznám dobrovoľne, ale v štatistike výsledky postavené na minimálne tisíc odpovediach sú považované za dostatočne robustné a reprezentatívne zdroje. My sme tam ale nezostali. My sme zobrali vlastne dáta z týchto panelov a krížovo sme ich overovali s inými prieskumami a tie výsledky boli konzistentné. A po druhé sme urobili to, čo sa v ekonomike nazýva e, analýza e, šnúriek otopánok topánok. A tam sme poukazovali, že štatistická odchylka pre danú vzorku je prípustná. Táto analýza poukázala, že výsledky postavené na významne väčšej vzorke než tá, ktorú sme používali my pre panel malých a stredných podnikov, sa nelíši výrazne od šedickej odchylky, ktorú sme pomali my. Takže my sme v podstate potvrdili a overili, že tieto dáta sa dajú používať a že sú e, reálne. Druhý bod od pani Gepard bol ten, že sme používali odhady ktoré nám, poskytli, e, vlastne, ktoré nám poskytlo vedenie týchto firiem a nereálne náklady. Áno, boli to odhady vedenia firiem. Prečo sme to spravili? Pretože reálne podnikateľské náklady väčšinou zahrňajú aj citlivé podnikateľské údaje a e, firmy veľmi, sú veľmi E, opatrné pri poskytovaní takýchto dát do prieskumov alebo dávať vôbec takéto údaje komisii, e, keďže ide o naozaj citlivé podnikateľské údaje. Takže používali sme tieto odhady, robili sme rozhovory s vedením týchto firiem a žiadali sme ich o ich skúsenosti, ale nestačilo to. Zobrali sme naozaj veľmi detailný pozičný dokument, ktorý sa týkal jedného aktéra, to bola e, Federácia malých podnikov Spojeného kráľovstva a krížovo sme si overili výsledky. Tento dokument zahrňal veľmi presné rozdelenie konkrétnych eh, priemerných nákladov pre ich členov a tam to vlastne bola konkrétna skúsenosť ich členov a bolo veľmi zaujímavé poznamenať, že výsledky tohoto pozičného dokumentu, týchto aktuálnych, teda reálnych nákladov eh, potvrdili odhady, ktoré sme mali my z panelu malých a stredných podnikov, ktoré sme používali pre naše výpočty. Ďalší bod, na ktorý by som chcel reagovať, zaznel zo strany Gepard ohľadom za veľmi špecifickej témy, čo sa týkalo Um, aj EDI a ďalších návrhov. Reagujeme na to, čo hovoril pán Karim. A síce zo všeobecného pohľadu pán Karim hovoril, že tento návrh nie je e, vlastne ten e, posledný cieľ, že tu je ešte mnoho ďalších prekážok. V priebehu celých diskusí, odkedy bol návrh komisie predložený, sme vždy, vždy sme priznávali, a robím to aj opäť aj teraz, že áno, skutočne tu existujú ďalšie prekážky je to úplná pravda, máte pravdu, existujú ďalšie prekážky. Komisia ale v tomto smere niečo aj robí. E, EDI a Audi návrhy sú e, najlepší príklad, pretože nie je návrhy, že tieto dva návrhy boli predložené zhruba v tom istom čase, rovnako vtedy, keď bol predložený aj tento európsky návrh hľadom spoločného e, predajného práva, lebo sme chceli konať aj v prípade týchto ďalších návrhov. Čo ale nemôžeme vlastne ignorovať, keďže tu existovali iné návrhy, Ehm, mali by sme nemali, nemôžeme tvrdiť, že tie dva návrhy môžeme ignorovať. Musíme sa venovať všetkým prekážkam, ktoré tu existujú. Vrátanie zmluvného práva, ktoré tvorí prekážku samú o sebe. Ďalší argument, ktorý povedala pani Gepard, ale aj pán Karim, to bola otázka, ktorá súvisela s dátami na výstupe. Prečo používame vlastne 25% na to, aby sme odhadovali celkové dopady? Nuž, použili sme opäť veľmi konzervatívny odhad, pretože sme mali čísla z Eurobarometru, kde sme mali 70 a 71 miery podpory. Samozrejme, že sme nemohli zobrať 70 a 71 takže sme tam robili asi akýsi odhad, um, odhadovali sme to na úrovni tretín, dostali sme sa k 25%, takže to je zhruba vysvetlenie nášho celkového prístupu, ako sme tvorili konzervatívne odhady, ale čo je ešte dôležitejšie, je skutočnosť, že naše čísla sú postavené na minimálnom Prahu, ktorý zabezpečuje, že tento dobrovoľný nástroj by mal pozitívny dopad na polnohospodárstvo a tam sa identifikovalo, že ten prach bol identifikovaný na úrovni 5 Takže je to ešte menej než tých 70-71%. Takže naozaj sme sa snažili to zobrať vždy z tohto konzervatívneho odhadu pre všetky tie prípady, kde sme nemohli naozaj mať autentické informácie. A keď sme informácie nemali, tak to bola vlastne otázka výstupu, e, teda, pardon, otázka príjmu do budúcnosti, keďže tam sme nemali dáta a nemali sme ani odhady. Ehm, ďalej sa to týka ešte poznámky pani Gepard, ktorá naznačila, že návrh komisie by mal byť zamietnutý, ale povedala, že by chcela zmeniť tú dobrovoľnú charakteru, eh, dobrovoľný charakter na povinný charakter. Toto samozrejme je ďalšia možnosť. My sme ju analyzovali pomerne detailne v rámci našej dopadovej analýzy ale je veľmi dobrý dôvod, prečo sme to nespravili. Existuje, a ten veľmi dobrý dôvod je to, že keď prídete a s povinnou legislatívou, ktorá by povedala, že toto by sa postupne malo transformovať na nariadenie, na, na smernicu, ktorá by bola povinná, tak v podstate by to viedlo k tomu, že náklady budú, budú uplatnené na všetky firmy. Aj na tie firmy, ktoré nechcú vyvážať za hranice. Čiže majú čisto iba domáci obchod alebo máte vlastne e, firmy, ktoré chcú exportovať, ale chcú exportovať na základe existujúceho status quo. Takže tie firmy, týmto firmám by to spôsobilo pomerne veľké náklady, ale nemali by žiadnu veľkú výhodu. Dobrovoľný charakter nášho návrhu zabezpečuje, že tie firmy, ktoré budú vidieť výhody, ktoré pre nich tento systém má, tak tie by mali možnosť sa vybr- si vybrať túto legislatívu a podľa nej sa riadiť. A tieto náklady pre všetky firmy, ak by ste ich chceli Ehm, ak by sa chceli prispôsobiť nákladom na túto novú legislatívu, by boli odhadnuté na 260 miliárd, tak by to bolo e, povinné. Ak by to bolo len e, dobrovoľný nástroj, tak odhady boli niekde na úrovni 2 miliárd. Takže je tu pomerne veľký rozdiel a to je práve dôvod, prečo sme sa rozhodli pre dobrovoľný charakter tejto legislatívy. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca, aj vám, dámy a páni, za pozornosť. A schön. Ďakujem veľmi pekne a záverom e, slovo Luigiovi Berlingerovi a potom pristúpime k ďalšiemu bodu programu. Niente, perché già... è... A nie nemám, čo by som k tomu doplnil. Patto, Siamo tornati. Hovoríme tu o hodnotení iného hodnotenia. Takže sa vraciame ešte teraz k rímskému právu. No, iste, musíme dosiahnuť pokrok. A ja ako historik práva som rád, že sa bavíme na túto tému, ale chceme ale hlavne dosiahnuť pokrok. A nie je pochyb o tom, že sme e, vrhli určité svetlo na túto otázku. A teraz veľa bude závisieť od toho, ako sa to presadí v praxi. Hovoríme o veľkých právnych systémoch, a nehovoríme vlastne o tých konkrétnych zlepšeniach, ktoré treba urobiť. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem pekne, pán Berlinger. Naozaj ste mi eh, hovorili zo srdca a ďalší bod programu, ako sme sa dohodli, dohodli, eh, je venovaný zisteniu koordinátorov eh, som sa veľmi snažila či by nebolo možné e, preniesť e, zasadnutie koordinátorov na 15. hodinu. Mm, ja totiž musím odísť a pán Podozare preberie na seba otázku e, e predsedníctva. Pýtam sa koordinátorov, či by sme nemohli zabezpečiť zasadnutie koordinátorov dnes o 15. pod predsedníctvom pána Leného, ktorý sa už objavil. Som veľmi rada, že ste na to reagovali eh, pozitívne. Pán Sperone, čo chvíľa eh, dostane slovo, udelujem mu slovo a potom by som eh, chcela prerušiť naše zasadnutie, kým nepríde pán Baltazari a nepreberie na seba predsedníctvo. Pán Speroni, nech sa páči. Grazie. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ja som už bol aj včera pripravený na to zasadnutie. A aj teraz na 12 som bol pripravený, no a 14.30 mi letí lietadlo dnes, takže nie je šanca, aby som sa dnes o tretej zúčastnil. Vášho zasadnutia idem za okolností do Chile na zasadnutie Eurolaku. Pán Speroni, beriem to na vedomie a veľmi ma to mrzí. Chcem sa iba usistiť, chcel by som prebezpečiť, že aj pre ostatných bolo to pomerne zložité. Myslím si, že nebolo by rozumné, aby sme sa snažili to vyriešiť eh, mm, za dve minúty. Chcel vás požiadať eh, o pochopenie. Zasadnutie, stretnutie eh, koordinátorov mm, sa bude konať o 15. A teraz poprosím vás urobiť predstavku na 2-3 minúty, kým nepríde nový pán predseda. Ja už e, nie som k dispozícii, musím odísť. A dúfam, že pán podpredseda e, príde čím skôr a to znamená, že budem môcť pokračovať podľa programu. Zatiaľ mm, mm, to prerušujem a dúfam, že to nebude trvať viac ako 5 minút.

Aspettiamo il collega Vo. Čakáme na kolegu Vosa, hovorí pán predsedajúci. A, tu ho máme. Bene. Dobre, takže môžeme opätovne otvoriť rokovanie. A dávam slovo kolegovi Alexovi Vosovi, ktorý bude hovoriť o vzťahoch medzi fyzickými osobami vzhľadom na, e, na spracovávanie osobných údajov z kompetentných orgánov, zároveň aj možné e, penálne trestné sankcie, ktoré existujú v tomto smere. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ako dobre viete, existujú dva právne nástroje pre ochranu údajov. Nariadenie na jednej strane, ale aj smernice je to na základe Lisabonskej zmluvy. Bolo by to dobre e, spojiť s novým právnym e, základom, článkom 16 a e, zmluve o fungovaní únie, takisto zelenej karty. Treba sa vzťahovať na oblasť policajnej justičnej spolupráce a predovšetkým zabezpečiť právnu istotu v súvislosti e, e, s činnosťou všetkých orgánov zodpovedných za spracovanie údajov, najmä pokiaľ ide o trestné e, orgány činné v trestnom konaní alebo stíhaní. Vychádzali sme z toho, že základom je súkromná sféra a že je upravené otázka e, ochrany proti znižovaniu je upravená v vnútroštátnom práve. Myslím si e, vo všeobecnosti e, v oblasti výkonu práva policajnej činnosti treba zohľadniť nasledovné veci. Poprvé, v oblasti vyšetrenia nemáme E, e, vlastnú justíciu, máme monopol štátu z hľadiska e, vyšetrovania, odhalovania, stíhania trestných činov a treba odstraniť nebezpečenstva na zaistenie bezpečnosti, vyšetrovania a výkonu trestných sankcií a treba e, e, zabezpečiť, aby títo e, úkony sa realizovali v záujme všetkých občanov. Chcel by som ešte pripomenúť, že v tejto oblasti existuje štruktúra pilierov. V prvom pilieri existujú silné kompetencie aj v súvislosti s tretím pilierom Je to rámcové rozhodnutie e, e, z roku 2008. E, existujú minimálne štandardy v oblasti trestného práva a justičnej spolupráce tradične sa vyvíjali v jednotlivých členských štátoch odlišným spôsobom. Je to veľmi citlivá oblasť. Myslím si, že tu treba konať opatrne, postupne s prihľadnutím na vnútroštátne štruktúry a tradície. Mm. Okrem toho, e, e, e, nové pravomoci podľa článku 16 zmluvy o fungovaní Európskej únie máme aj určité sporné situácie, chýba tu právna istota a preto e, treba to pragmaticky e, riešiť. Máme, máme e, určitú zložitú spornú situáciu v Rade. O tom diskutujú členské štáty a komisia o tom, či treba zahrnúť vnútroštátnu výmenu údajov alebo e, je to otázka e, e, uplatnenia podľa článku 87. Totiž podľa tohto článku vnútroštátne spracovanie údajov aj policajná oblasť nespadá pod právomoci Európskej únie. Na jednej strane E, oblasť ochrany e, údajov sa uplatňuje horizontálne a e, ovplyvňuje oblasti, ktoré nie sú výlučne v pôsobnosti Európskej únie. Ja popisujem podrobnejšie tieto oblasti neistoty a to by mohlo zasahovať aj alebo porušovať princíp subsidiarity a preto som dospel k názoru, že e, táto smernica, ako sa predkladá, by mala uplatňovať iba minimálne štandardy a otázka e, e, cez hraničnej oblasti alebo vnútroštátnych presunov údajov je zastarala a to znamená, že by mohlo zostať zase v spôsobnosti členských štátov. Takže je to otázka ochrany údajov a na druhej strane treba posilniť práva fyzických osôb. To by malo byť zakotvené e, v smernici. E, takisto sú tu princípy transparentnosti a kontroly, ktoré by mali byť zapracované s tým, aby to nebolo aj v rozpore ochrany pred trestnými činmi. Treba hľadať určitú rovnováhu. Na jednej strane treba e, zachovať e, e, monopol na použitie nasilia štátu a na zachovanie fyzickej integrity jednotlivcov a na druhej strane treba zabezpečiť aj právo na ochranu údajov. Ja som tu navrhol niektoré pozmenujúce návrhy v kapitole 1, kde ide oblasť e, posobnosti článok 1. E, členské štáty e, by mali možnosť popri minimálnych standardoch ešte uplatňovať prísnejšie normy. Celkovým cieľom by bola harmonizácia minimálnych štandardov v rámci smernice. A takisto, ako to navrhuje vo výbere LIBE, v rámci nariadenia by sa to mohlo rozšíriť aj na určité orgány Európskej e, únie s tým, že tam môžu vystať určité problémy, ale v zásade by to bolo rozumné. V kapitole 2 e, navrhujeme e, zmeny s tým, aby zásady spracovania údajov boli harmonizované s nariadením s tým, aby sme nemali E, nerovnaké práva pre jednotlivcov v článku 5 e, e, je tu otázka zvýšenia správnych nákladov pre členské štáty. Ja sa samozrejme pokúsim sa trošku obmedziť vo svojom vyjadrení v kapitole 3. Treba to preformulovať Máme tu možnosť e, zabezpečiť právo na informácie, e, máme možnosť zakotviť toto právo a mali by sme to obmedziť na jednotlivé prípady s tým, aby sa posilnili práva fyzických osôb podľa mňa práva e, na informácie e, v okamihu e, získania údajov to by malo byť zosledené z vnútroštátnou úpravu. Takisto aj v otázke vymazania údajov by text sa mal prepracovať v kapitole 4. Chcel by som poukázať na článok 23, otázka dokumentácie Mali by sme to naposled na rámcové rozhodnutie o minimálnych normách z roku 2000. Musím aj v súvislosti e, e, s dokumentáciou mali by sme to posilniť, aby to spadalo poslanok 24, článok 27, zabezpečenie údajov. Myslím si, že E, treba e, bolo by rozumné zabezpečiť minimálne štandardy s rámcovým rozhodnutím, takisto aj v horizontálnych problémoch e, je to uplatnenie predelegované vykonávacie akty. Mali by sme to urobiť tak, ako sa o tom diskutovalo v gečnom výbore. Myslím si, že by to bolo vo všeobecnosti akceptovateľné aj pre členské štáty, bez toho, aby dochádzalo k sporom v rade. S tým, e, aby to neporušilo základné e, naredenie o e, ochrane údajov. Ďakujem pekne a ospravedlňujem sa za, dlhšie, za to, že som hovoril dlhšie. A teraz pán kolega Taylor. Um, thank you, Pani Taylor, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. A v prvom rade chcem poďakovať pánovi Fosovi za veľmi starostlivý prístup k tejto práci, ktorá, ktorá sa týka tej, tejto, tejto správy a návrhu správy. A ocenujeme aj to, ako pristupuje k danej téme pán Fos. Naozaj by E, to napríklad nemalo mať dopad e, na internú komunikáciu v oblasti dát, napríklad medzi policajnými orgánmi. A ako bolo spomínané aj v návrhu stanoviska, teda páči sa mi to, že tu nie je snaha o komplexnú harmonizáciu, ale páči sa mi aj dôraz na minimálnych spoločných štandardoch, Samozrejme, nejde o to, aby sme odrádzali štáty, že by sa teda nemali mm, starať alebo usilovať o niečo na vyššej úrovni. Okrem toho je tu dôležité zdôrazniť vysokú úroveň uplatňovania základných práv. Čiže otázka minimum minimálnych štandardov a tak ďalej, to je ešte na diskusiu. Ďalej, pokiaľ ide o rešpektovanie rôznych právnych tradícií, o tom už pán Fos hovoril, a nemôžeme ale obmedzovať teda tému tým, že by sme príliš zdôraznili flexibilitu. Chceme všetkým zabezpečiť rovnakú roveň ochrany. Pokiaľ je o vyšetrovacie právomoci, chceli by sme sa viac dozvedieť aj o príslušných orgánoch, ktoré majú na starosti e, ochranu dát, uznáme, že to, tu nie je pochybnosti o tom, že tu je snaha dosiahnuť aspoň minimum spoločné, ten minimálnu spoločnú úroveň ochrany, predsa len mm, mám obavy, že sa neposkytne dostatok pravomocí, pokiaľ ide o presadzovanie. Teda tam všetko to, čo orgány pre ochranu údajov potrebujú. Ďakujem ešte raz pánovi Fosovi a ostatným kolegom, ktorí sa podiali na príprave tohto materiálu. Ďakujem. Páni Lichtenberger. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za túto prezentáciu pozmeniacich návrhov. Chápem, že poukazujete na otázku subsidiarity a ja pochádzam zo spolkového štátu a veľmi dobre poznám tieto diskusie. Na druhej strane, práve v tejto oblasti, musíme zohľadniť dve základné e, veci. Poprvé ide o základné práva a po druhé práve posilním justičnú spoluprácu medzi členskými štátmi. Tým rozlišujeme medzi cez hraničné, e, rozlišovanie medzi cez hraničným a vnútroštátnym je pomerne ťažké, pretože v prípade e, e, justičnej spolupráce nemôžem neskôr sa odvolovať na cezhraničné aspekty, pretože niečo sa odmietlo s prehľadnutím na princíp subsidiarity nemali by sme e, spadnúť do pase, aby e, odvolávajúc sa na subsidiaritu, aby sme nie e, poškodili ochrane údajov. Justičná spolupráca posilňuje tento spoločný priestor a to znamená predovšetkým vnútorné záležitosti sa stavajú aj cez hraničnými a preto by sa to malo tiež e, obsahnuť. Nemali by sme sa obmedzovať iba na cez hraničnú záležitosť, to ste aj sami povedali, ale e, častokrát sa bude pouzovať e, princíp subsidiarity a mali by sme si tamto dávať pozor. Pokiaľ ide o zásadu posilnenia práv jednotlivcov, s vami plne súhlasím. Avšak musíme zistiť jednu vec – tento e, e, princíp musí byť silnejší ako výnimka. A to, čo zažívame v súčasnosti vo viacerých oblastiach, e, keď hovoríme o právach na informácie alebo vo všeobecnosti, stále sa trvá aj na určitých ustanoveniach, ktoré poskytujú výnimky a toho je viac ako základné práva. To nesmieme pripustiť. Napríklad otázky, e, ktoré sú sformulované e, vo všeobecnosti e, v Nemecku, v Rakúsku. Je to veľmi prísne opravené. Napríklad podmienujúci návrh 68 v prípade dôkazovej núdze v niektorých systémoch je to veľmi úzko popísané alebo niekedy upravené veľmi všeobecné. Všeobecne a to znamená, že buď musíme e, e, upraviť nejaký postup alebo niečo iné, ale v, v krajnom musíme e, e, to využiť v prípade spracovania údajov. Napríklad v 70 hovoríme o vymazaní údajov, nesprávnych údajov alebo neprimerane získaných údajov aj toto je ťaž, ťa, častokrát veľmi e, obľúbená výhovorka. Napríklad určitý format údajov, ktorý nie je možné spracovať, ale e, e, títo údaje zachovajú, pretože nie je jasné, ako sa dajú vymazať. A toto je problematické. Neviem ešte, v ktorom to bolo článku. že by to malo platiť iba pre elektronické údaje a nie e, údaje, ktoré sú e, v hardkopy na papieri. E, myslím si, že takéto rozlíšenie nie je realizovateľné. Jednak je to principiálna úvaha. Nemôžem E, e, sa rozhodovať o potrebe ochrany údajov podľa toho, na akom médiu sú títo údané e, zaznamenané. Akože za zásadného hľadiska mám s tým problém. Vo viacerých hovoríte o nákladoch. Našim nemôžeme, účelom nemôžeme mať viac výnimek. E, to by bolo potom veľmi neprehľadné, a by to bolo v rozpore s, otázk- s potrebou ochrany. 43, keď e, hovoríme o opravnenosti spracovania údajov v odseku 3, e, e, hovoríme to, o tom, že spracovania musí zodpovedať určitým e, e, primereným e, legitímnym cieľom to je príliš e, všeobecná úprava. Máme príliš e, všeobecnú úpravu a musíme si dávať pozor, aby sme sa náhodou nie, e, znižili na nižšiu úroveň ako tá, ktorá je zistená v súčasnosti pre ochranu údajov. Prečo pri pozmeňujúcom návrhu 24 vyneli ste ochranu základných práv. Nie je mi to jasné, neviem to pochopiť. A ako som povedala, hlavný problém e, e, vidím v tom, že tu sú e, veľmi všeobecne upravené výnimky alebo unikové cesty. Tu musíme e, sa mať na pozore, musíme byť opatrní. Potrebujeme mať e, e, e jasné pravidlo ohľadom obsahu, e, ohľadom e, e, možných e, postihov v prípade nedodržania pravidel. Potrebujeme vo všeobecnosti posilniť vymedzenie pojmov, aby sme mohli e, stanoviť postup platný v celej Európe a z toho vyplýva e, to, že je jasné, že e, treba zahrnúť do toho aj orgány Európskej únie, tak ako sa to navrhuje. Takisto zabezpečiť jasné zasolenie s e, nariadením. A ešte jedna vec ohľadom zodpovednej osoby, ktorá sa tu spomína Pre občanov to nie je e, predstaviteľné, pretože väčšina ľudí nevie, kto za čo e, e, zodpovedá a v samotných orgánoch zodpovednosť sa presúva z jednej osoby na druhú. Myslím si, že mali by sme byť veľmi precízni s týmito definíciami a chcel by som uviesť príklad. V otázke uchovovania údajov máme celkový stav, e, e, ochrana pred nebezpečenstvom viacerých členských štátov, e, sú na to príslušné policajné orgány, napríklad ak E, chceme e, zistiť, akým spôsobom je možné odvratiť e, nejakú, nejaké nebezpečenstvo. Treba sledovať pozor na to, aby sme nie príliš zjednodušili prístup k údajom. Pán kolega. Pán Vos, chcel by som pripomenúť, že 31. január 12.00 je lehota na predkladanie návrhov. Ďakujem veľmi pekne za vyjadrenie a nemôžem teraz e, e, rozumnú odpoveď e, dať na to odpoveď. To bolo ešte pred Vianocami, spomínam si to všetko veľmi dobre. A zda vo všeobecnosti otázka subsidiarity to je len jedno hľadisko, e, ktoré môže viesť k právnej neistote. Nemáme tu jasnú judikatúru v tejto oblasti, ale je to princíp e, e, subsidiarity a je to dôležitý prvok, na ktorý musíme predsa len prihľadať. To je len jedno hľadisko. V článku 87 sa e, spomína e, zmluva o fungovaní Európskej únie a takisto otázka e, justičnej policajnej spolupráce, čo nespada práve do kompetencie Európskej únie. A teraz hovorím o minimálnej úprave s tým, aby to sa mohlo pragmaticky uplatňovať. To by potom viedlo k ďalšej právnej neistote. A ja by som sa rád sústredil e, na niečo, čo by mohlo vyústiť do úspešného riešenia. Potom by sme mohli ešte niečo k tomu pridať. Ide o tie oblasti, kde môžeme e, predsa len byť úspešní pri, pri pre ich presadzovaní. E, inak v rade sú určité E, spory a je možné, že to dopadne tak, ako si to neprajeme. Pokiaľ ide o vypustenie 25-ky, e, môžem iba predpokladať, musíme si to ešte overiť, 24 sa tiež týka otázky minimálnych noriem v tejto oblasti. A na druhej strane e, v Európskom parlamente často opakujeme veci, ktoré, sú, ktoré nie sú celkom pochopiteľné. Hovoríme o tom, že treba e, e, zabezpečovať základné práva. Podľa môjho názoru ide tu u minimálne štandardy aj pri uplatňovaní základných práv potom by sa to mohlo sformulovať nejako e, e, e, novým spôsobom. Pokiaľ ide o základné práva, aj tak sme povinni to dodržiavať. Pokiaľ ide o postup, ktorý ste spomenuli, napríklad rozlišenie medzi tým, čo je vnútroštátne alebo cezhraničné, to je všeobecná sporná otázka, ktorej v súčasnosti čelíme. Ale ako hovorím, bolo by dobre, aby sme mali minimálne štandardy, ktoré by sa uplatňovali aj vnútroštátne, potom by nevystovala otázka, či sa to môže e, uplatniť aj e, v externom styku. Myslím si, že to by sa vyriešilo na základe minimálnych noriem. Jednotlivým e, otázkam postupov, k tomu sa viedrím neskôr podrobnejšie, ale otázky vymazovania údajov nie ide iba o jednoduché e, e prípady, napríklad e, e, nejaké hospodárske veci, e, ktoré zahrňajú viaceré orgány a cezhraničné aspekty. Mm, otázka vymazania e, údajov by bola natoľko zložitá, že to nemusí byť ten orgán ktoré to pôvodne rieši. Myslím si, že mali by sme posilniť dôveru e, v konanie príslušných orgánov, justičných orgánov, e, orgánov činy v trestnom konaní s tým, e, aby bolo jasné, kedy sa dajú použiť údaje alebo nedajú, aj keď nie sú vymazané. Chápem, že je to šedá neupravená zóna, je to také trošku nejasné. Musíme sa porozprávať o tom, pokiaľ ide o základné naredenie o ochrane údajov, e, potreba e, e, zosoladenie, to je správne, pretože ide o práva občanov. Musíme si dávať pozor, aby aj v tejto oblasti sme prevzeli aj určité formulácie zo základného nariadenia aj do smernice. Takže je tu niekoľko e, otázok v oblasti zosoladenia, Pokiaľ ide o výkon, o tom hovorila pani Taylor, bolo by žiaduce, keby sme mali e, jednotné e, právo pre celú Európu, ale tak ďaleko sme zatiaľ ešte nepokročili a mám trošku obavy, aby sme nepredsadili systém e, alebo prvky, ktorý by viedol k určitým stretom medzi e, systémami členských štátov, aby tu niečo nechybalo. V oblasti bezpečnosti treba e, konať opatrne jednotlivými krokmi, aby sme to vedeli odkontrolovať aby sme zohľadnili všetko, čo treba zohľadniť, ale veľmi rád s vami sa o tom porozprávam eh, neskôr o detailoch. Som rád, že sme tu mali takú eh, výmenu názorov, ale pokiaľ ide o jednotlivé body, o ktorých hovorila pani Lichtenberg, nemôžem eh, sa zatiaľ k tomu podrobne vyjadriť, pretože to bola práca, ktorú sme vykonali ešte dávnejšie Ďakujem pekne, e, pán Vos. E, zasadnutie je tým pádom ukončené a o tretie budeme pokračovať stretnutím koordinátorov a o 3.30 e, bude pokračovať zasadnutie výboru v plnej zostave. Takže peknú, dobrú chuť.